So, Dobre, drahé kolegyne, dámy a páni, pustíme sa do našej schôdze výboru, teda budeme pokračovať. Ja som veľmi rád, že náš nový komisár pre obchod Phil Hogan prišiel medzi nás sem na výbor, aby sa s nami porozprával o prioritách v oblasti obchodnej politiky rámci tzv. tzv. štrukturovaného dialogu medzi Európskym parlamentom a komisiou, tak ako je tento pojem zakotvený v rámcovej dohode medzi našimi dvomi inštitúciami. Je to taký, také, taký zážitok budovať tento štrukturovaný dialog, Učíme sa, máme lepšie, horšie zážitky. A jeden z tých lepších zážitkov je, že komisár tu dnes môže byť s nami a že ho vidíme tvárou v tvár. A v tomto štrukturovanom dialógu by sme pochopiteľne sa mali zamerať, pokiaľ možno, na obchodnú stratégiu, teda aké, aký, aké sú plány pre najbližšiu budúcnosť, v oblasti legislatívnych a nelegislatívnych návrhov a dohôd, obchodných dohôd, pričom na základe um, rokovaní s občianskou spoločnosťou a ďalšími aktérmi um, chceme vyhodnotiť tieto obchodné dohody aj z tohto pohľadu. Um, Navyše tu máme tento veľmi známy list. Takže to je akási domáca úloha, ktorá sa bude hodnotiť neskôr. Obchodná stratégia. Je to tá teda veľká úloha, ale je na ňu aj dosť času a my dáme priestor komisárovi na to, aby vysvetlil eh, niečo k týmto bodom. Komisár, ďakujem veľmi pekne ja som rád, že som tu a včera som e, mal rokovanie s, so skupinou občianskej spoločnosti, takže to pekne nadvezuje. Hlavným cieľom je dnes, e, môjim hlavným cieľom je priblížiť pracovný program na rok 2020, ktorý je zosúladený a vychádza z mojich záväzkov, e, o ktorých ste sa dozvedeli počas môjho vypočutia. A ja musím povedať, že sme, že, že sme dosiahli určitý pokrok a že sa mi dúfam podarilo splniť tie úlohy, ktoré ste mi um, zadali. Zriadil sa um, hlavný úradník dohľadu, predohľad nad životným prostredím, ale e, treba povedať, že pracujeme v, e, pr- v pr- prostredí, ktoré sa neustále mení. A e, je to prostredie, v ktorom existujú neistoty, avšak aj v takomto prostredí musíme zastávať naše hodnoty a presadzovať svoje princípy. A um, musíme prihľadať na priority, ktoré sme si stanovili od obchodnej politiky až po ekologickú dohodu. A ja nechcem e, samozrejme, aby som no, teraz nechcem hovoriť o všetkých veciach z toho pracovného programu, ale je tu niekoľko priorít. V prvom rade zachrániť Svetú obchodnú organizáciu a v druhom rade snažíme sa o to, aby sme rozbehli určitú širšiu iniciatívu v rámci reformy VTO. Ja viem, že máte naplánované aj v rámci výboru nejaké stretnutia, kde sa bude hovoriť o tom, čo by sme mali v tomto zmysle robiť, pretože 12. ministerská konferencia VTO sa bude konať v júni práve tento rok a ja by som pred ňou sa chcel podeliť o pár myšlienok o tom, čo chceme urobiť a v akej forme by sme tam chceli byť zastúpení. A ja dúfam, že sa nám podarí um, využiť hybnosť pre túto konferenciu. Takže prvá vec je, snažiť sa e, získať podporu u partnerov pre zachovanie VTO a e, odvolacieho orgánu. O tomto sa hovorilo aj na ostatnom stretnutí v Davose. Cieľom je teda tento konkrétny bod programu ponechať medzi prioritami. No a ďalej budeme potrebovať kolektívne riešenie pre kolektívnu vízu a Európska únia by mala zohrávať vedúcu úlohu. Čiže cieľom je našim členstv, teda ostatným členským krajinám v Ženeve predložiť určité myšlienky a budeme očakávať reakciu. A ďalej e, sa chceme následne zamerať na výsledky, výstupy z tejto ministerskej konferencie a zistiť, či budeme potrebovať v rámci reformy VTO len nejaké kozmetické zmeny, alebo budeme potrebovať hlbšiu reformu bude tiež treba nájsť novú rovnováhu práv a povinností, ktorá nenaruší fungovanie tejto organizácie. E, súčasťou, súčasťou dnešných problémov sú neefektívne pravidlá a my e, sa teda chceme zameriavať v rámci pracovného programu VTO na um, dotácie do priemyslu. Potrebujeme reformovať systém riešenia sporov, chceme, aby tento systém bol flexibil, flexibilnejší, prípade plurilaterálnych do, dohôd. Chceme tiež e, pláno, plánovane riešiť existujúce problémy a, za, a zároveň, ako som povedal, využiť hybnosť, ktorá v organizácii existuje. Druhá časť sú dotácie v polnohospodárstve. K tomuto máme bielu knihu, ako riešiť dôsledky e, dotácií v polnohospodárstve na vnútornom trhu. A e, v tejto bielej knihe budeme vypracujeme zhrnutie bodov, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Ďalej si musíme povedať, že to obchodné prostredie bude tvrdšie, náročnejšie, ak na ne nebudeme pripravení, nebudeme ho vedieť využiť. Takže toto sú dve základné priority, ale máme aj mnoho ďalších oblastí, v ktorých chceme pracovať v priebehu e, roku 2020 a ďalej, napríklad manažovanie tých našich kľúčových partnerstiev je jedným, jedno z takýchto vecí. Takže chceme napríklad budovať pozitívne angažmán z USA. Ehm, my sme boli vyzvaní, aby sme pracovali čo najkonstruktív, najkonštruktívnejšie eh, s administratívou USA. Sústredujeme sa na tri oblasti. Ehm, obchod, energetika, eh, životné prostredie. A ja som Minulý týždeň e, mal stretnutie, kde sme sa snažili porovnať si tieto agendy a hovorili sme o veciach e, v rámci našich existujúcich mandátov. Takže som zopakoval našu pozíciu v oblasti polnohospodárstva, prístupu na trhu a ostatných oblastiach. A teraz budeme musieť zistiť, ako ďaleko sa vieme dostať. A na to budeme pracovať v nasledujúcich týždňoch. E, chceme navrhnúť balík opatrení, ktoré budú fungovať v rámci existujúceho mandátu a, po, a posunú snáď veci aj v tom našom vzťahu. Ďalšia vec je ďal, ďalšou otázkou, ktorá sa uh, mení troška diferencovanejšie Čína. Máme naplánovaný summit na koniec marca. Neviem, či sa bude ešte konať, je to dosť nepravdepodobné byť v Pekingu. Chceme riešiť problémy, ktoré tu vznikajú a chceme zabezpečiť záujmy Európskej únie. Um, konkurencia na trhoch je jednou z takýchto vecí a tiež je tu otázka diverzifikácie našich obchodných eh, dohôd Singapur, Čína, Japonsko v tejto oblasti. Hm, tu eh, je cieľom vytvoriť určitú páku aj pre naše celosvetové pôsobenie. Toto je práve jedna z hlavných úloh dohody EU-Vietnam, ktorá bola eh, podpísaná v uplynulých dňoch. A potom je tu ďalšia vec, klíma. A my Skúmame, ako obchodné nástroje môžu prispieť ku klimatickým cieľom, napríklad e, tzv. zelený obchod a produkcia. Toto je náš záväzok z Parížskej dohody a e, zelený obchod a budúcnosti. Ale môžeme ísť aj nad rámec týchto záväzkov a potrebujeme hľadať nové obchodné nástroje. A e, cez túto prízmu hľadíme na nový mechanizmus obchodovania s uhlíkom a, a snažíme sa nájsť novú nuansovanú víziu obchodu, niečo, čo bude prispievať k udržateľnejšiemu svetu. A vidíme udržateľný vývoj ako celkovo um, ako celkový cieľ e, podporujeme e, určité štandardy z hľadiska ľudských práv, práv zamestnancov, ale e, chceme tieto veci pretaviť aj do priemyselnej politiky a k tomuto komisia prinese určité návrhy v nasledujúcich týždňoch. Potom je tu otázka obchodu, bezpečnosti a technológií. Tieto tri oblasti splývajú a prekrývajú sa neočakávanými spôsobmi a je našim zámerom presadzovať otvorenosť, multilateralizmus a vzájomnú podporu. A teraz je cieľom dosiahnuť pokrok napríklad na E, nástroj pre medzinárodné obstarávanie. Nie je spravodlivé, ak by sme my otvorili svoj veľmi otvorený vnútorný trh, ak nebudeme mať reciprocitu. A mm, v tomto zmysle potrebujeme zabezpečiť svoj širší záujem vo svete. Pokiaľ ide o presadzovanie, neustále a účinne využívame nástroje obchodných, obchodnej, obchodnej obrany, a uvažujeme o ďalších nástrojoch, ktoré budeme možno potrebovať. A to nielen v kontexte USA, a Číny, ale ponovom aj Veľkej Británie. No a v rámci nášho mandátu sa tiež budeme zameriavať, e, teda otvorili sme e, funkciu e, hlavného referenta pre obchod. Bude to pozícia, ktorá bude mať vlastné, vlastných zamestnancov a jeho úlohou bude prelamovať obchodné prekážky a bariéry Um, dbať na to, aby naši obchodní partnery splňali určité štandardy, ďalej by, ďalej by dohľadal nad prácou direktoriatu pre um, obchodnú obranu na generálnom riaditeľstve a komunikoval by s um, so zainteresovanými stranami. Tiež by to bol vstupný bod pre akékoľvek sťažnosti uh, zo str- akýkoľvek sťažností zo strany zainteresovaných strán alebo kohokoľvek iného. A toto všetko a viac uh, bude v politickom materiáli, ktorý uh, vyjde o niekoľko týždňov, takže ja samozrejme, keď vyjde, tak si rád vypočujem váš názor na ten materiál a tiež odporúčania. Takže chcem, aby panoval duch otvorenosti, chcem, aby sme sa navzájom počúvali a aby sme um, komunikovali obojsmerne, pretože dá sa povedať, že sme najtransparentnejší verejný orgán na svete, toto začalo už za komisárky Malmström, ale musím povedať, že sme otvorili našu obchodnú politiku. To, ako ju pripravujeme, dokumenty budú publikované online a vo všetkých fázach rokovaní bude verejne dostupných viac dokumentov než predtým. A ja myslím, že toto budovanie dôvery má veľký význam. Ide o to, že získavame myšlienky, presviečame ľudí, a získavame ich na svoju stranu a v tomto sa bude pokračovať. A preto som včera oznámil súbor nových iniciatív, ktoré znamenajú, že komisia bude publikovať rozhodnutia na žiadosť členských štátov o otváraní či uzatváraní rokovaní a e, dohôd o bilaterálnych investíciách. A toto, um, toto vyplýva z, e, zo snahy um, regulovať verejnú spotrebu v iných krajinách e, takým spôsobom, by nám to vyhovalo. Potom tu máme um, snahu e, zasahovať do zmluv, ktoré obsahujú obchodné doložky. Tiež e, e, máme stretnutia riaditeľov útvarov, ktoré pripravujú takéto dohody. No a potom je tu otázka výkazníctva výborov, ktoré spadajú alebo nejakým spôsobom zasahujú do obchodnej politiky. A toto všetko má podporiť otvorenosť a zodpovednosť. Snažíme sa zasahovať aj do stretnutí výboru pre kritické obchodné obranné opatrenia. No a toto všetko bude teda predmetom materiálu, ktorý publikujeme. Ak bude potrebná dôvernosť niektorých rokovaní, tak sa budeme e, skôr snažiť e, chybiť smerom k transparentnosti. Teda verejnosť napríklad bude chcieť vedieť, ako sa chceme chrániť pred nekolou obchodnou súťažou, to je jedna z vecí. No a toto vlastne vyplýva z e, nariadenia o transparentnosti, toto tiež sa bude zverejňovať. Takže to je pár takých myšlienok, ktoré ktoré mám, ale transparentnosť nestačí samozrejme. Mali by sme rozbiehať konverzáciu aj s ľuďmi, s občanmi a nedávny neurobarometer ukazuje, že je podpora pre obchodnú politiku, ale ľudia majú obavy a otázky a na to musíme reagovať. Je to naša povinnosť a potrebujeme pokračovať v dialogu s občianskou spoločnosťou. Ja si veľmi cením, že Európsky parlament v tomto veľmi pomáha. Všimol som si, že Európsky parlament má veľmi zaujímavé materiály, videá, um, osobné vyjadrenia mm, aj poslancov e, v tejto oblasti. Takže no, e, oblasť obchodu je v tomto veľmi dôležitá, zasluje si podporu a to je z mojej strany všetko, pán predseda. Teraz uvítam pripomienky a otázky. Vynikajúco, hovorí predseda pán komisár, teda k transparentnosti nové správy, pozitívne správy, za to vám ďakujem. Ehm, transparentnosť, a o tom som ja presvedčený, hovorí predseda, Je veľmi dôležitá, aby obchodná politika mala podporu obyvateľstva. Takže teraz by som dal slovo v prvom rade politickým skupinám, e, každému na 4 minúty. EPP e, vystúpi ako prvá. Pán Warward. Warborn. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, hovorí pán Warborn, že ste prišli na náš výbor. Moje otázky sa týkajú e, rokovaní VTO o e-commerce, elektronickom obchode. Chcem v prvom rade poprosiť, či by ste nám e, poskytli, poskytli aktuálne informácie z kola rokovaní, ktoré prebehlo minulý týždeň. Aký, aký pokrok sa dosiahol a čo komisia v tejto chvíli, v tejto veci robí, akým spôsobom využívate ten čas e, pred ministerskou konferenciou v Sultane v tejto veci. A možno keby ste povedali pár slov aj o tom, či výsledky z minulého týždňa môžu predikovať niečo o tom, ako budeme vystupovať na nasledujúcom rokovaní, ktoré bude zložitejšie, keďže sa bude hovoriť o datových tokoch a kybernetické bezpečnosti. Druhá moja otázka pokračuje pán Warborn v tej, v tej istej téme. Sa chcem spýtať, či vidíte nejakú paralelu medzi e, aktom o digitálnych službách a rokovaniach VTO o elektronickom obchode a v takomto prípade, ako spolupracujete s ostatnými komisármi, pod ktorých gestiu tieto témy spadajú? Ďakujem. Ja ďakujem vám za SAD. Dáva slovo predseda Kathleen van Brempt. Pán komisár, ja vám ďakujem, hovorí pani van Brempt je veľmi dôležité si môcť vymeniť názory na vaše priority. Vaše priority sú konec koncov aj prioritami tohto výboru INTA. Ja by som však chcela um, povedať niečo o presadzovaní, možnom súhlase a možných nových obchodných a investičných dohodách. Ja viem, že to znie ako veľa vecí naraz, ale v tomto zmysle sme v Holandsku mali rokovania uh, o schválení CETA a v tejto téme ste napísali pomerne rozsiahly list holandskej vláde. A dve veci mňa mm, môžem povedať pozitívne prekvapili a sú veľmi dôležité pre budúcnosť. V prvom rade sa snažíme dostať k jadru tejto veci. Teda všetko, čo sa týka, všetko sa týka otázky ochrany investícií, teda prechod od ISDS k ISCS, čo sa, de, čo sa vlastne deje pod CETA. Ale v Holandsku prebieha debata, nielen však v Holandsku, aj v iných krajinách, e, respektíve panujú obavy o to, ako e, ICS bude fungovať. A vo vašom liste píšete, a to je veľmi zaujímavé, píšete, že malo by to byť transparentné, e, na súdoch by mali byť kvalifikovaní sudcovia, menovaní verejným orgánom, e, konia by mali byť transparentné a mali by byť prístupné občianskej spoločnosti. A to má, to, to, hm, ma oslovilo, je to veľmi dôležité a bola by som veľmi rada, keby ste to mohli nejako rozvinúť, pretože je to veľmi dôležité aj pre budúcnosť. To bola prvá vec. Druhá dôležitá záležitosť z môjho pohľadu e, naše štandardy. Všetko, všetko, my máme štandardy napríklad v oblasti hovedzieho, hormónov hovedzom, ale bola to otázka mnohých ďalších e, vyjadrení tento týždeň pesticídy. Ako pesticídy, ktoré môžu byť zakázané alebo čiastočne zakázané v Európskej únii napriek cez e, obchodné vzťahy, ktoré máme so zbytkom sveta, sa dostávajú na naše trhy a e, produkty nesplňajú štandardy, ktoré máme my. A to sa týka nielen tejto oblasti, ale aj klímy a ostatných vecí. Takže potom v tom liste hovoríte nejak, jednu ďalšiu dôležitú vec. Je významné, e, že tieto kapitoly by mali byť e, vynutiteľnejšie a my by sme mali ísť týmto smerom toho vynúcovania, presadzovania. Treba týmto smerom ísť, pretože inak bude veľmi ťažké pre e, každú, každú budúcu dohodu o voľnom obchode tieto veci riešiť. Vy, vy v tom liste aj otvárate túto tému TSD a vynutiteľnosť TSD e, je odôvodnené zváženie zmeny politiky. To je citát, z vášho listu a ja, ja chcem k tomuto veľmi jasne povedať, áno, mali by sme túto diskusiu rozbehnúť už v tomto roku. Ako kapitolu TSD e, urobiť vynutiteľnejšou a ako e, k nej naviazať aj určité sankcie. A ďakujem veľmi pekne za Renew Karin Karlsbro. My sme, hovorí pani Karlsbro, práve e, schválili dohodu s Vietnamom veľkou väčšinou tu v parlamente. Ja si myslím, že išlo o veľmi jasný signál v prospech voľného obchodu a udržateľného obchodu a e, sme tiež veľmi radi, že sa to udialo a myslím si, že sa nám podarilo získať e, pred hlasovaním pomerne veľa dobrých záväzkov a zároveň sa zároveň táto veľká väčšina ukazuje, že chceme byť globálnym aktérom v oblasti obchodu. Avšak e, máme teraz pred sebou tiež e, veľa dôležitej práce, ktorá, ktorú ešte bude treba vykonať. Budeme musieť vyriešiť otázku monitorovania tejto dohody. A moja otázka je, ako vidíte úlohu e, nového hlavného úradníka pre vynúcovanie, Chief Enforcement Officer. A moja ďalšia otázka sa týka Číny. Nedávno čínsky veľvyslanec v Švédsku hrozil tým, že Čína zavede obchodné obmedzenia pre, pre Švédsko. A tá hrozba prišla potom, čo náš minister kultúry udelil um, e, ocenenie švedskému public, publicistovi Gimin Hai, ktorý bol zadržaný um, je zadržaný čínskymi orgánmi už 4 roky, ale um, mám pocit, že je to správno hľadiska veľmi čudné, veľmi zvláštne a ja si rada vypočujem váš názor na to, čo sa udialo a čo sa môže diať. Aký je váš názor na to, ako môžeme počítať s podporou e, Európskej únie v prípade takýchto hrozieb v dnešnom svete, čo je absolútne pochopiteľné, absolútne nepriateľné. Tretia otázka, ktorú chcem položiť, sa týka e, veľmi dôležité veci ekologickej dohody teda ehm, ten, ten mechanizmus úpravy uhlíkovej hranice. A ja sa chcem spýtať, ako vyzerá tá nová metóda boji proti klimatickým zmenám. A chcem tiež vedieť, či ste mali príležitosť hovoriť o tejto veci s inými krajinami, s inými regiónmi a či um, máte nejaké náznaky nejakých iných iniciatív a prípadne iných krajín, ktoré fungujú týmto spôsobom a týmto smerom Kanada napríklad alebo niekto iný môžeme. Um, ako, ako to skrátka máme brať? Lot. Ďakujem veľmi pekne za ID pán Arve Duva. And I better to speak French. Sorry, this time. Ďakujem pekne za slovo. Mám otázku, ktorá je úplne všeobecná, ale zároveň osobná. Určená je pánu komisárovi. Nebojte sa, že čo skoro budete sám. Nedávno som hovoril so zástupcami veľkej azijskej mocnosti a robili sme si kalkuláciu. Sú to dnes eh, dve tretiny alebo 80 populácie v krajinách, ktoré si chránia národné záujmy a pre nich je medzinárodný obchod cestou, ako presadzovať svoje národné záujmy. Nehovorím, že sú protekcionistické, ale obraňujú si svoje národné záujmy a mnohé z týchto krajín nemajú záujem o multilateralizmus. Otázka znie, keď všade v Európe teraz obyvateľia nie sú pre zmluvy o voľnom obchode a napríklad aj epidémia v Číne asi za to môže. K tomu sa pripájajú environmentálne a sanitárne riziká a občania si myslia, že by bolo lepšie relokalizovať aktivity sem na naše územie, do našich štátov. Jednoduchá otázka, kto sú vašimi spojencami? Nezostanete sám? Kto má ešte záujem na obnovení Svetovej organizácie obchodu, aby to fungovalo a nie na bilaterálnych dohodách. A teraz trošku operatívnejšia otázka. Kladiem ju ako francúz. Pred chvíľou som sa dozvedel, že na salóne poľnohospodárstva bude predstaviteľ leteckej spoločnosti, veľkej leteckej spoločnosti, aby tam vyjadril solidaritu kvôli sankciám, ktorú uvalili Američania. Američania si to dobre vypočítali, aby mohli rozdeliť európske štáty, aby ich mohli postaviť proti sebe a aby mohli postihnúť napríklad leteckú dopravu, poľnohospodárstvo, aby postavili tieto sektory do opozície. Moja otázka je konkrétna. Aké riešenie príjmete? aby ste e, mohli sa vyhnúť tomu, že európske národy sa postavia proti sebe, teda sektory, rezorty sa postavia proti sebe. Ďakujem za zelených, nech sa páči, mm, Heidi Hautala. Ja si myslím, pán komisár, že je veľmi dobre hovoriť o transparentnosti, je veľmi dobre, že pokračujete v takejto politike vášho predchodcu, ktorý mienil E, takisto e, negociačné mandáty predložiť verejnosti, aby sa pripomienkovalo to, o čom sa rokuje, aby sa o tom vedelo. Ale trošku ma znepokojuje ekologický dohovor a to konkrétne jedna vec, ktorá sa ako keby poklada za vlajkovú loď, e, má externú dimenziu a je to obchodná politika. Či ste Vary vy a vaše služby rozmýšľali o prepojení obchodných politík tak, aby boli v súlade s Parížskou dohodou a aby ste zabezpečili, že v budúcnosti sa bude rokovať o výsledkoch s takými krajinami a regiónmi, kde sa e, vzájomne predpokladá záväznosť Parížskej dohody pre obe strany. Čo sa týka oznámenia e, o priemyselnej stratégii EÚ teda je to práca komisie. Povedali by ste, že takéto oznámenie e, bude obsahovať aj e, odkaz na obchodnú politiku EÚ a budete to vnímať ako príležitosť prepojiť priemyselnú stratégiu s Európskym ekologickým dohovorom, s Green Deal a takisto s obchodnou politikou EÚ. Myslím si, že by to bolo veľmi dobré z hľadiska due diligence, podrobného preskúmania, a intenzity týchto prepojených vecí. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Za ECR sa hlási pán Vudžua. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za, za vaše expoze. Máte ambície v oblasti voľného obchodu. A ehm, v týchto neistých časoch, časoch nestability, ja súhlasím s vami, že potrebujeme obchod, ktorý bude vychádzať z pravidiel. Potrebujeme aj trošku realizmu. VTO, a toto je aj moja prvá otázka, hlboko ľutujem tie unilaterálne opatrenia USA. Určite sú dôvody, prečo sa tak rozhodli. Rozhodli sa pre určité postupy trošičku predlžiť obdobie pre súdcov to sú pravidlá, ktoré sa už e, nie, nie sú prispôsobené našim časom. My tu máme pravidlá o životnom prostredí, my tu máme elektronický obchod. Aké sú konkrétne perspektívy, že by sme sa dopracovali k zhode? Že by sme obnovili túto bilaterálnu sféru a, a tak, aby obaja aktéry sa neobzerali po všelijakých výhybkách a obidení e, jadra veci. A dôležité je e, dospieť k takej dohode z USA, Čínou a Indiou, aby geopoliticky pre komisiu tieto priority pre nás boli e, ošetrené zmluvami. Aká je vaša perspektíva? Bude to jasné, že sa bude hrať podľa rovnakých pravidiel? na obchodovaní, pri obchodovaní z USA, Indiou a Čínou, čo sa týka transferu technológií napríklad. Treba rozhodne zastaviť štátnu pomoc. India napríklad. Myslím si, že trošku skepticky sa vyjadrila. Skutočne si myslíte, že sa s Indiou dohodne EÚ o e, slobod, dohode pri obchodovaní, o voľnom obchodovaní alebo dokonca o dohode o ochrane investícií, pretože India s 22 členskými štátmi EÚ má dohody bilaterálne, takže nepotrebuje si chrániť svoje investície naprieč EÚ, keď už s 22 štátmi má ochranné dohody. Ja naozaj verím v ICS, Naozaj. A posledná otázka. Myslíte si, že nádej, ktorá je vyjadrená našou dohodou s, s Vietnamom alebo s Kanadou a to, že ICS, ECS sa môže dostať do bilaterálneho systému režimu, myslíte si, že je možné dosiahnuť takýto cieľ? Nezávislý súdcovia, etický kódex, že to takto bude fungovať, že nebudeme sa musieť obracať na lokálne súdy, keď bude problém. Takže dlhodobo sa naozaj očakáva, že sa dopracujeme k multilaterálnemu súdnemu systému. Ďakujeme a teraz za GUE má slovo Pán Helmut Trax, ďakujem pekne komisii. Hovorí pán Šulc za jasné slova. Môžete si byť istí za moju skupinu politickú, že čo sa týka konzultácií a diskusí s občanmi o obchodných politikách, sme vám vďační za to, lebo ľudia chcú hovoriť, prečo obchodujeme s e, cudzinou a za akých podmienok už v 21. storočí. E, to je nevyhnutné. Spomenuli ste Spojených Spojené štáty americké aj e, ústupky, ktoré ponúkate, určité regulačné bariéry, napríklad, ktoré sa týkajú poľnohospodárskeho tovaru alebo nulových colných tarív pri rybnom hospodárstve. Vy ste sa dostali list od USA, kde bol zoznam bariér, administratívnych bariér, regulatívnych bariér váš mandát bude dostatočný na to, aby ste toto všetko zvládli a tieto rokovania ako budú postupovať, keď vieme, že pri oceli, pri alumíniu, pri liatej oceli e, sú mnohé problémy a ďalšia vec sa týkajúca Číny pre nás bude výzvou, ale nezdieľam nezdielam názor, že reciprocita bude našim jediným kritériom. Predsa v Číne žije 1,4 miliardy ľudí. Pre našu planetu e, musíme prijať určité pravidlá, keď nás už je toľko. Očakávate dohodu o investíciách a o prístupe na trhy už v septembri? A táto dohoda zahrnie záväzky e, o štandardoch s Medzinárodnou organizáciou práce porovnateľné záväzky, aké sú zapracované do dohody s Vietnamom? Ako sa tu už spomenulo, otázka znie, ako dobre sa vieme postaviť výzve trvalo udržateľného rozvoja. 17 e, mileniový rozvojový cieľ je určitým parametrom aj v rozvojovej politike, Krajiny sa naň spoliehajú. Nedá sa to len tak preklopiť do obchodnej politiky. Skôr tu uvažujeme o cirkulárnom hospodárstve, obehovom hospodárstve. Treba si premyslieť, čo obchodujeme a kde treba zabezpečiť plnú spoluprácu, schopnosť produkovať výrobky e, tam, kde sa spotrebovávajú. A čo to znamená pre budúci obchod ako taký? Ďakujeme. Pán komisár, aj z mojej strany jedna otázka na záver tohto prvého kola. Ide o bod 3 e, vašej domácej úlohy a to sú záväzky poskytnutia due diligence e, pri dodavateľsko-odberateľskom reťazci. V Európskom parlamente a dokonca i v Rade sa uvažuje o legislatívnej podpore pre E, tento postup due diligence. Máte nejaké predstavy o tom, ako sa sem zapojíte, ako budete podporovať tento dodavateľsko-odberateľský reťazec? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka elektronického obchodovania, anglický termín e-commerce sa používa, máme tu napredovanie. Môžeme ho konštatovať. Publikovali sme aj novú stratégiu tejto veci, ktorá definuje našu rokovaciu pozíciu v e-commerce a chápeme, že EU musíme jednoducho uznať, že všetky zákony musia rešpektovať súkromie, bezpečie. To sa nedá obísť, ale napriek tomu je tu obrovská príležitosť v EÚ, pretože to množstvo industriálnych údajov, a je tu množstvo príležitostí pre pracovné miesta. Pre mnohé firmy v Európe je priestor. A čo sa týka smerom k VTO, navrhli sme pri rokovaniach, aby sa uľahčili jednosmerné transakcie, aby boli právne záruky, aby boli pravidlá posúvania veci na vyššiu úroveň v oblasti životného prostredia transparentnejšie a to si vyžaduje dôveru v oblasti súkromia, v oblasti bezpečnosti. Nesúhlasím s poznámkami od e, pána Facebooka, od pána Facebook, ktorý možno šíri nejaké názory, ale neodráža nálady európskeho obyvateľstva. Čo sa týka elektronických e, transmisií, to sú digitálne časti transmisie, napríklad video, hudba, software, musia tam byť e, voliteľné transfery kódu. Tam je náš smer. Meký prístup, voliteľný prístup. Venujeme sa týmto rokovaniam, spolupracujeme úzko v tejto veci. Možno by sme mali ešte užšie spolupracovať, ale v tejto oblasti chceme nastoliť rovnaké pravidla pre všetkých, dôveru spotrebiteľov a chcem zabezpečiť i to, že Európska únia ako taká že sa jej nedotknú nepriaznivo okolnosti okolo lokalizácie dát, pretože to súvisí aj so Spojeným kráľovstvom, to sa bude ešte ťahať aj v budúcnosti. E, nemienime do konca júna, skôr ako do konca júna uzavrieť tieto veci k e-commerce a keď sa nám to podarí do konca júna, to bude výborný pokrok. To je taká európska perspektíva. Takto dúfame, že to pôjde, ale sme len jedným z hráčov. Dokumenty, ktoré boli dnes publikované, pomôžu alebo neskôr budú zaplatiť do, zapracované do právneho aktu o digitálnych službách. Dúfajme, že do konca roka sa završí táto práca a niektoré rokovania budú mať na ňu vplyv. Kathleen, mali ste pravdu, že som bol v kontakte s Holandianmi, s Nizozemcami a um, prudili tam trošku dezinformácie. My sme nenabrhovali zmeny, my sme len objasnili to, na čom sme sa dohodli. Niekedy si ľudia prečítajú aj to, čo je na papieri po dohodách, niekedy len predpokladajú. Preto som mal pocit, že treba veci ozrejmiť. Nechcem hovoriť o špekuláciách, o aký bude budúci týždeň výsledok. Stačí povedať len to, že vy tam to, čo sa stalo tento týždeň. Očakávania, že Holandsko, že Nizozemsko to bude pokladať za zložité, ale o tesnú, o, len tesne to prešlo, keď sa o tom v Holandsku hovorilo. Som tomu rád, že to prešlo, lebo Holandsko bolo vždy podporovateľom medzinárodného obchodu. Je to druhý najväčší exporter do sveta a vytvára mnohé pracovné miesta v Holandsku. 160 miliard eur tovarov exportuje Nizozemsko, to je o 20 viac než v predchádzajúcich rokoch. Nizozemsko je jedným z lídrov pri trvalej udržateľnosti obchodu. Kanadský systém, ktorý sa týka ECS, je pre ľudí zaujímavý. ale stanovuje, vytyčuje to, čo by, k čomu smerujeme vlastne kanadský dohovor, do, dohodu s Kanadou. Na to ešte treba veľa práce, ale budem sa teraz stretávať s Kanadianmi v nasledujúcich týždňoch, aby sme si to detailne prešli, aký ten, ako ten systém nastavujeme. A bude to naozaj otvorené po poznámkam, pripomienkam, budú tu štrukturované vzťahy nastavené, takže to je principiálny postup v týchto veciach. Pesticídy. Týka sa to niekoľkých krajín, berieme to vážne, neodkladáme to mm, ako bočnú, podružnú tému. Niektorí aj v tejto snemovni stále ešte e, debatujú o tom, či áno, či nie, ako to vyzerá. Ja skôr vychádzam z vedy. Zdravie našej planety, zdravie našich občanov, ak treba na záchranu zdravia zakázať niektoré produkty, urobme to. A komisia, čo sa týka návrhov na politiky v nasledujúcich e, obdobiach, tie sa preložia, predložia do konca marca. Bezpečnosť spotrebiteľov to vždy bola naša naše heslo vo vzťahu k spotrebiteľom, náš úspech. A ešte sme mali pri rokovaní, sme hovorili o Mercosure, tam sa tiež niektoré veci overovali, aké sú naše vzťahy k tomuto partnerovi a tomu, čo produktuje, produkuje. Uvidíme v budúcnosti, ako to dopadne. A neviem, čo pán Kirkides v tejto oblasti plánuje, ale v Európe už ani nie sú pesticídy v takej výraznej miere prítomné. Skôr sú to rezidua pesticídov, zvyšky. Myslím, že by sme mali byť e, aktívnejší a každý by sa mal zapojiť do tejto veci, do tejto záležitosti. K TST a sankciám neviem, myslím, že sa zhodneme na sankciách. Ak sú na stole, tak Určite tretie strany až tak súhlasiť nebudú. Ja som ale vo vašich rukách. Čo ďalej, ale z mojej skúsenosti vyplýva, že ak chcete sankcie, Parížskú do, Parížský dohovor alebo zásadu obozretnosti, tak Každopádne treba byť vyvážený, snažiť sa o vyváženosť a ja som za ambície pri TST. E, potom úradník, e, pán Cansworth, e, pre implementáciu určite sa budete zaoberať tým dokumentom, ktorý čoskoro zverejníme, aby to dávalo čo najväčší zmysel, ale musí to v praxi fungovať, to je zásadné. A aj Malé a stredné podniky. Iba 35%, e, do výšky 35% ťažia z tých dohôd. Takže ide o to získať viac informácií, 80 mm, e, európskej ekonomiky tvoria malé a stredné podniky, takže musia môcť toho viac ťažiť. Musíme nájsť novú stratégiu, pomôcť e, im ťažiť z tých dohôd o voľnom obchode a ten e, úradník by im mal v tom pomôcť. Bude tam aj dostatok personálu, takže bude to krok správnym smerom a treba lepšie aj komunikovať o výhodách takýchto dohôd o voľnom obchode. E, chystáme sa na to. Nevedel som o tom, že by Švedsko bolo ohrozované Čínou. Možno, že by ste o tom mohli povedať viac. Neviem o tom, čo ste spomenuli, takže rád sa o tom dozviem. Viem. Potom mechanizmus prispôsobenia ani nechcem spomenúť tú skratku, ale musí to byť v súlade s pravidlami VTO, to je jasné. Takže e, je viacero predstav o tom mechanizme. Pán Gentilone si to chce riadne zanalizovať. <clears throat> Asi návrh komisie príde až v budúcom roku. Nechceme poškodiť e, ani neumyselne nášmu priemyslu. Treba ale stanoviť cenu za uhlík a e, environmentálny dohovor e, pri tomto veľmi má pomôcť, e, či sa to, to systém e, DTS rozšíri aj na iné o, oblasti. Ja myslím, že pán, na pána Gentiloneho sa dá spolahnuť. Určite rád príde aj na váš výbor. Možno neskôr v tomto roku. Ja sa necítim byť osamelý. Pri obchode máme 31 dohod so 70 krajinami. To nie je zlé. Takže podstata musí prevážiť nad e, rýchlosťou. Chceme dohodu o investíciách s, Čínou. Uvidíme, ako sa to bude posúna- posúvať. Napríklad presun technológií. Um, a neznevýhodňovať naše firmy. Ide o to z, e, zaručiť rovnaké e, podmienky pre všetkých. To platí pre Spojené kráľovstvo ako pre USA a Čínu. Takže snažíme sa práve o toto, či už ide o dotácie pre priemysel alebo normy v oblasti potravín, environmentálnom e, environmentálnej oblasti. Určite o tom budete počuť viac pri samotnej reforme VTO už to podpísalo 16 krajín. Viacstranný systém, o to sa presne snažíme, podporujú. Takže aj ten apelačný orgán by sa mal premyslieť. Dnes je práve stretnutie v Ženeve. Ja sa zúčastním 18. marca na zasadnutí od skupiny z Otavy potom ďalšie stretnutia v máji. Ide o to dosiahnuť pokrok pred e, zasadnutím v júni. Takže my sa snažíme byť e, lídrom v maximálnej možnej miere. A americké clá e, voči Airbusu Airbus je francúzskou firmou, ale 22 iných členských krajín má na svojej pôde nejaký závod, takže sú dotknutí. Preto Airbusu e, pomáhame a, a naopak e, musíme spolupracovať. Je tu ten spor z USA, ktorý treba vyriešiť. Ja som bol v USA a snažím sa to vyriešiť e, cestou rokovaní. Naši americkí priatelia E, sa, sa boja, že nebudeme mať rovnaké e, sankcie peňažné. Dúfam, že sa nejak dohodneme. Do júna dúfam, že sa dohodneme. Je to v záujme Airbusu aj Boeingu. Chcem, aby, chceme, aby tá bola zhoda odstrániť clá jednoducho. A minulý piatok e, v médiách sa hovorilo o veľkom náraste cieľ. Ehm, nakoniec sa tak nestalo. Ja, ja to vítam, teda, že USA sa snažia s nami zmysluplne rokovať. Dúfam, že nie som naivný. Určite do toho vložím maximum aj pri e, francúzských vinároch. Má sa zvýš, majú sa zvýšiť slav v prípade viena, vína, ale napriek tomu e, dosť vzrástol export medzi oktobrom a decembrom z Francúzska do USA. Celkové číslo znamená jednopercentný nárast. za celý rok 2019. Francúzsko mi tvrdí opak, ale nie je tam jednopercentný nárast. Ekologický dohovor, Parížská dohoda, My sme už povedali, že chceme mať čo najglobálnejšie e, obchodné dohovory, mm, ale musí sa plne zohľadňovať Párižská dohoda. A všeobecne pri obchode treba myslieť ekologicky, že sa to dotkne všetkých aspektov nášho života. Presne o to sa snažíme aj v našej priemyselnej stratégii, digitálnej stratégii ktorá už bola zverejnená. Takže treba rešpektovať to, čo vyplýva z ekologického dohovoru. Mm, už som hovoril o VTO, že sme za multilateralizmus, je to súčasťou DNA Európy. USA by sme tam chceli tiež vidieť, aby e, diskutovali o palčivých témach, možno, že sa tak aj stane, ale potom je tam ten apelačný orgán. Ehm, my sa zamýšľame nad predloženými návrhmi. USA by chceli účinnejšiu organizáciu. 164 krajín sa má dohodnúť, to nie je, jedno, to nie je jednoduché. Ale my sme otvorení podnetom. Ja som sa mm, stretol s indickým ministrom pre zahraničné záležitosti. Um, nemyslím si, že sa dopracujeme k dohode na jeseň, pretože rokovania boli pozastavené v roku 2013 zo známych dôvodov. Nevidím, prečo by sa teraz mali obnoviť. Uvidíme, či nás e, dokáže India presvedčiť. Ak áno, tak by sme sa nad tým samozrejme zamysleli. Ale ako som už povedal, Katlin van Bremt ISIS systém je záväzným mechanizmom, ktorý má e, zaručiť aj nápravu nezávisle. Pán Scholz, e, americký návrh je v súčas, súčasťou mandátu, nepresahuje ho. Netreba vždy veriť tomu, čo je v médiách, e, keď sa hovorí o tom, čo sa snažíme dosiahnuť. Verte mi, je to v rámci súčasného mandátu USA by sa nás eh, eh, Američania od nás žiadajú niečo, čo je známe, ale s regulačnými zmenami, ktoré znišia naše normy, s tým by sme samozrejme nesúhlasili ani v environmentálnej eh, oblasti, ani pri bezpečnosti potravín. Takže v rámci mandátu a tak to bude aj naďalej či budeme mať dohodu s Čínou do septembrového zasadnutia v Lipsku. Neviem, je tu ešte naviac koronavírus, takže mnohé cesty sú zrušené. My sme to chceli stihnúť do septembra, ale to by predpokladalo, že sa to završí do júla. Zatiaľ sa mi to nezdá byť realistické, ale dosahujeme pokrok, pri e, priemyselných dotáciách, ale napríklad otázka transferu technológie ešte nie je vyriešená. Takže ja nehovorím, že nie je pokrok, ale nie e, všeobecne. My by sme chceli zahrnúť aj e, mileniové ciele udržateľného rozvoja. Snažíme sa to vždy s našimi partnermi potom due diligence, podrobné preskúmanie, e, udržateľnosť by mala byť súčasťou e, spravovania podnikov, pretože je tu vlastne aj to, čo je v ekologickom dohovore. Pri dodávateľskom reťazci tu by mala byť štúdia zverejnená um, nadchádzajúcich týždňoch, e, čo sa týka správy podnikov. Všeobecne to bude v apríli e, všetko vo vzťahu s due diligence, teda podrobným preskúmaním. Dobre, myslím, že sa k týmto témam ešte vrátime. Teraz druhé diskusné kolo 19 e, rečníkov sa prihlásilo o slovo, čo znamená, že iba minútu a pol presne dostane každý stručne a výstižne. Pán predseda, ďakujem. Ďakujem a vám, pán komisár, za vaše vystúpenie a to, ako jasne, jasne ste hovorili o vašich prioritách. Ja by som chcela položiť pár otázok. Vy ste hovorili o tom, že je potrebné koordinovať e, obchodnú politiku a priemyselnú politiku. A ja by som chcela vedieť, ako táto koordinácia bude vyzerať a do akej miery môžeme vzájomne podporiť e, tieto dve oblasti tak, aby sme napríklad zvýšili e, schopnosť konkur- konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, vážený pán komisár, to poznáte vy veľmi dobre, lebo ste boli komisárom v tejto oblasti. A jedna, jedna zo sťažností je, že chýba reciprocita s tretimi krajinami, ktoré nesplňajú rovnaké podmienky, ako musia naši výrobcovia z hľadiska fitosanitárnych e, prostriedkov a tak ďalej. Takisto ne, nemajú rovnaké ekologické Um, požiadavky, alebo teda nesplňa rovnaké ekonomické požiadavky. Čiže um, tu táto reciprocita zatiaľ chýba a my napriek tomu udelujeme preferenčný prístup na náš trh uh, a to spôsobuje uh, problém, potenciálny problém nekalej hospodárskej súťaže proti našim polnospodárom. No a pokiaľ ide o uh, príspevok k cieľom udržateľného rozvoja, tak tu kvôli takto. E, systém e, všeobecných e, preferencií a ľudské práva. Ja by som chcela vedieť, ako v krajinách, kde situácia je skutočne na hrane, plánujete postupovať. Pana, pani Kavacini? Ďakujem, pán Hogon, že ste medzi nás prišli. Je to príležitosť pre štrukturovaný dialog, takže zarogujem najskôr na to, čo ste už povedali. Včera sa hlasovalo v Holandsku trošku inak ako v USA to dopadlo. Bolo to tesné. E, vyplývajú otázky o smerovaní e, obchodnej politiky. E, časti tej dohody sa výrazne kritizovali. Možno, že je to problém komunikácie. Možno, že by sme o tom mohli hovoriť trošku viac a E, uplatňovanie kapitol TST. Nemáme jednomyselnosť v parlamente, ale veľčinu áno. Takže chceme, e, aby to bolo e, naozaj aj uplatniteľné, aby ste teda vedeli, že parlament si to želá. A ešte niečo, čo si cením, že klíma bude jadrom všetkých budúcich obchodných dohôd konkrétne aké? Podľa mňa by sa to malo vzťahovať aj na tie, ktoré ešte sú predmetom vyjednávania, ale nie sú ešte uzavreté. Austrália, Nový Zéland, mohli by byť dotknuté tieto krajiny a potom k pesticidom ešte. Už sa to tu spomenulo pred rečníkmi. E požiadavky o informácie zo strany občianskej spoločnosti. To bolo znepokojujúce, pretože USA, Brazília, Kanada na vás vyvíjajú tlak e, zmeniť úrovne pesticídov na to, aby e, mali istú výhodu pri obchodných e, vzťahoch. E, ako je to vo vzťahu z USA? Pani Rafaela Teda. Ďakujem. Po nemecky budem pokračovať. Vážený pán komisár, ehm, radi by sme vás videli na tomto našom výbore pre medzinárodný obchod častejšie. Každopádne ďakujeme za to, že ste tu. Budúcnosť medzinárodného obchodu nie je istá, ako sme tento týždeň už videli, tak ehm, môže podpora pre obchodné dohody byť aj relatívne malá. Teraz stojíme pred výzvou toho, aby sme v budúcnosti vedeli ponúknuť ehm, pri tých obchodných dohodách dobré vysvetlenie občanom a ja si myslím, že je to výzva celkom pekná. Včera holandská druhá komora hlasovala, parlamentu hlasovala o ratifikácii CETA tesnou väčšinou, ako iste viete. Na základe tejto väčšiny na nešťastie je e, pomerne neisté, či prvá komora, horná komora parlamentu túto dohodu schváli. A preto by nás zaujímalo, či by ste mohli všeobecne povedať, aké aktivity podniknete vy, prípade, že sa vyjadri jeden z členských štátov proti ratifikácii takéto dohody, ako je CETA, a aké potom budú dôsledky pre samotnú túto dohodu. No a e, ďalej by ma zaujímalo to, ako vidíte vzhľadom k tomuto budúcnosť e, európskych, európskej obchodnej politiky ako takej, pretože, ako som povedala, v súčasnosti máme pred sebou túto relatívne peknú výzvu, aby sme zistili, e, ako medzinárodný obchod popísať ako nástroj na zlepšenie situácie vo svete. A ďalšia vec, alebo posledná vec, ktorej sa chcem vyjadriť, je rod versus obchod. Ako iste viete, e, téma rodu, e, rodových, rodovej rovnosti sa stane súčasťou obchodných dohod a ja sa vás chcem spýtať, ako to plánujete dosiahnuť. Begin, ďakujem aj pánovi komisárovi za prítomnosť. Prejdem do Taliančiny. Chcem sa zamerať na USA, pretože je to asi najdôležitejšie pre mnohých. Treba zmierniť ich obchodnú agresivitu. Myslím, že na tom sa skoro všetci zhodneme. Ale hovorme napríklad o tom, ako by sa to mohlo podariť, pretože ja si myslím, že mnohí sú znepokojení e, tým, čo by to mohlo znamenať pre našu potravinovú bezpečnosť. Niekoľko otázok. E, hovorili sme o pesticídoch viackrát a ja sa pýtam, či okrem pesticídov by sme mohli mať vzájomné uznávanie aj pre e, umývanie a spracovávanie mesa. Ešte jedna špecifická otázka. Pýtam sa, či komisia chce využiť svoj mandát na vyhodnotenie súladu e, pri znižovaní niektorých e, noriem potravinovej bezpečnosti, pretože USA si myslia, že ide o colné e, bariéry. A ešte jedna otázka. Komisia z EFSO zvažuje možnosť schváliť nové GMO plodiny. Pýtam sa preto, či komisia e, chce znížiť e, colné tarify pre niektoré americké produkty. Emanuel Borel. Oui, euh, merci, Ďakujem, pán komisár. Vy ste povedali, že obchod je nástroj na podporu udržateľného sveta. Ste o tom naozaj presvedčení? Dnes na výbore sme sa pozerali na výročnú správu o obchodnej politike EÚ. E, objem obchodu narástol ale čo sa týka sociálnych práv a udržateľného rozvoja, to vôbec nie je také pozitívne ani v e, minulých dohodách, ani pri tých e, nových. E, je tu klimatická urgencia, ale napriek tomu e, ideme rokovať s Indonéziou, kde masovo klčujú lesy, takže koho chcete presvedčiť o udržateľnom vývoji a potom Austrália, to je naozaj veľmi, veľmi vzdialená krajina a chceme tu o, o, o, znásobiť e, objem obchodu, čiže skleníkové plyny. Ehm, vy sa nám snažíte nahovoriť, že všetko je v poriadku. Ja s tým nesúhlasím a ešte na záver k USA. Jasne to treba povedať. Dnes máme ultraagresívnu politiku Trumpa a e, e, e, oni hovoria o extrateritorialite e, Ameriky napríklad e, sankcionujú podniky, e, ktorí obchodujú s Iránom alebo tie, ktoré podporujú Nord Stream 2, pritom sa ich to nejak netýka, ako odpoveda na to komisia. E, iba počujeme, že nejaký mini TTIP chceme vyrokovať. Takže ja naozaj si myslím, že trošku preháňate, pán komisár, a mali by sme mať Európu, ktorá sa vie trošku viac presadiť. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Pán komisár, aj e, e, ja mám niekoľko otázok najskôr k ľudským právam. Hovorili ste, že sa čiastočne Kambodža stiahne zo systému všeobecných preferencií a vy ste hovorili práve preto, že e, nerešpektujú ľudské práva, teda je tam znepokojujúca situácia napriek istému pokroku, takže sa to nemôže zmeniť ale vieme, ako sa nedávno intenzívne diskutovalo o Vietname, istý dvojaký meter. Mm, takže ako e, to vnímate pri ľudských právach, e, čo by sa dalo zmeniť pri rokovaní budúcich obchodných dohôd v, v kontexte VSP? Ide o to byť možno um, taký jednotnejší um, na úrovni členských krajín aj e, e, ESVČ. A ako tu chcete uplatňovať mechanizmus nulovej tolerancie z oči voči detskej práci. A ešte otázka e, e, e, e, rodovej rovnosti. Tu sú jasné záväzky Európskej komisie pri obchode tiež, takže treba to tu e, možno že zohľadňovať pri hodnotení dopadov, uzatváraní budúcich dohôd. A ešte jedna otázka. Pred niekoľkými mesiacmi v decembri sme e, prijali nariadenie o udržateľných investíciách, potom máme ten ekologický dohovor, musí to byť ale v súlade s našimi politikami, takže ochrana e, investícií, to by malo podľa mňa ochraňovať iba udržateľné investície. Teraz pani Šoster. Mr. Andrews. Prepačte, pán Andrews. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že tu je. Ja sa chcem spýtať na diskusie EÚ, Spojené kráľovstvo, osobitne k otázke Severného Írska. Ako iste viete, no, Severné Írsko, v proto, ako sa hovorí v protokole, je v eh, pomerne jedinečnej pozícii bezprecedentnej pozícii, pokiaľ ide o tretie krajiny voči EU. A prvá otázka e, z mojej strany sa týka toho, či sa zvážilo, ako e, Severné Írsko môže profitovať z budúcich obchodných dohod s tretími krajinami a či je možné nájsť e, nejaký mechanizmus, aby tretie krajiny, aby, aby sa pardon, po, pardon, považovali produkty a služby zo Severného Irska ako produkty a služby z EÚ. No a cieľom je zabezpečiť záujmy Severného Írska. No a v budúcnosti vzhľadom k tej tým pomerne unikátnym ekonomickým a politickým e, okolnostiam. uplatňuje napríklad rozsudkov súdneho dvora, e, uplatňovanie alebo využívanie fondov z e, programu Horizont, jednotný trh s energetikou, s elektrinou, ktorý sa týka Severného Iriska. Teda nie všetky krajiny ratifikovali budúcu dohodu alebo to možno nebudú ratifikovať, neratifikujú túto dohodu EÚ e, Spojené kráľovstvo do, 30, do 31. decembra 2020, ako navrh, navrhujete po tomto dni zabrániť prípadnému, prípadnému prerušeniu dohodu, e, do obchodu. Ďakujem veľmi pekne, pani Schreinmacher. Pán predseda, ja mám dve otázky. Jeden, jedna sa týka e, obchodných rokovaní so Spojeným kráľovstvom, odkiaľ prichádza mnoho rôznych signálov a Británia dáva najavo, čo, čo očakáva od svojej FTA a ústredným bodom tejto vízie Británie je získať eh, schopnosť alebo nadobudnúť schopnosť eh, stanovovať a schvalovať si vlastné zákony. A ja sa pýtam, čo sa stane, ak sa Británia rozhodne nerešpektovať eh, pravidlá otvorenej hospodárskej súťaže a spravodlivé hospodárskej súťaže. Znamená to, že britské spoločnosti možno budú môcť vyvíjať dumping proti európskym firmám a pokiaľ sa to stane, aká je vaša ambícia z hľadiska obchodnej dohody s Britániou e, tomuto zabrániť. A tiež sa, spý, tiež sa pýtam, či komisia má nejaké iné dohody podobne tej s Kanadou a s Austráliami E, pardon, s Austráliou, či máte teda plány e, rokovať takto s inými krajinami. A moja ďalšia otázka sa týka Spojeného, ne, Spojených štátov. V Holandsku hovoríme, že keď sa dvaja psi bijú oko, stretí s ňou ujde. A keď, to, keď sa na to pozerám v tom trojuholníku EU, USA a Čína, tak rozmýšľam, kto bude tým tretím psom, ktorý nakoniec získa tú kosť. A ja teda na jednej strane som rada, že z USA vedeme ešte stále otvorený dialog, ale chcem sa spýtať, či v otázke verejného obstarávania došlo k nejakému posunu v tých rokovaniach to sa týka teda USA, na, na strane USA pochopiteľne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda a dáva slovo ďalšiemu rečníkovi, ktorým je pán Sády. Ďakujem veľmi pekne. Pán Zahradil. Ja by som chcel, hovorí pán Zahradil, sa pripojiť k predrečničke, ktorá položila otázku, ktorú som chcel položiť aj ja. Týka sa to budúcnosti rokovaní s Britániou, či túto otázku už položiť nemusím. Ale mm, preto mi zostáva už len jedna ďalšia otázka, ktorá sa týka Číny. Ja som počúval pána Borela minulý týždeň na bezpečnostnej konferencii v Mníchove a on tam vyhlásil, že je rastúca bipolárnosť medzi USA a Čínou a Európska únia by mala veľmi opatrne k situácii pristupovať tak, aby sa nedostala medzi dva mlynské kamene. E, v tejto fundamentálnej bipolarite. Ale teraz som citoval pána Borala, on to povedal takto a moja otázka je, ako, to, ako tento fakt e, zapada do vašej obchodnej stratégie voči Číne, najmä pokiaľ ide o e, dohodu o investíciách. No a tiež vo svetle tejto najnovšej krízy s prepoknutím koronavírusu, pretože aj toto iste ovplyvní prebiehajúce rokovania. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, ďalším rečníkom je Paolo de Castro. Pán predseda, ďakujem vám. Chcel by som poďakovať eh, pánovi komisárovi za stratégiu a jej objasnenie, stratégiu vzťahov z USA, ktorá, myslím, funguje celkom dobre a ja myslím, že dosť obav napríklad potravinárskeho priemyslu a polnospodárov sa takto podarilo upokojiť, minimálne upokojiť, pretože tá, tá situácia je taká, že zatiaľ sa nič nemení a dúfame, že čoskoro bude mať stratégiu aj v rámci VTO a že sa zavedú tie clá, ktoré z USA potrebujeme zaviesť. A ja sa, chcem, ja sa chcem spýtať na jeden delegovaný akt, konkrétne s Kambodžou, ktorý sa týka porušovania ľudských práv e, v Kambodži a následného e, stiahnutia preferencií, ale na zozname tých produktov nie je ryža a to nám robí starosti, pretože ako iste viete, tá tá záchrana klauzula Safeguard Clause uplyne v januári budúceho roku, takže by bolo celkom vhodné, ak by to bolo možné, v tomto delegovanom akte deklarovať, že pokiaľ trhová, trhové podmienky budú také, aké sú teraz, tak komisia e, bude naďalej uplatňovať tú bezpečnostnú klauzulu, pretože inak nevysvetlíme nikomu, prečo je to tam takto. Ďalší rečník, pán predseda, ďakujem. Pán Winkler ďakujem aj pánovi komisárovi za dialog aj to, že ste sem prišli. A máme jednu otázku, jeden, jednu pripomienku. Otázka sa týka Číny a pripomienka sa týka situ- dnešnej situácie s koronavírusom a vyhliadkami, ktoré sú pomerne ne- e, Chcem sa spýtať, e, takto, či súhlasíte s tým, že nejde o čas, ale o kvalitu. Tu nejde o nejaké termíny, ide o kontakty. Potom tu máme e, dohodu medzi USA a Čínou vo fáze 1 včera vo výbore Agri. Práve v tejto snemovni sa diskutovalo o možnom prepojení alebo vplyve, teda čo, e, ako to, aký vplyv to bude mať na našu dohodu s Čínou v oblasti zemepisných označení a vplyv teda tej dohody USA-Čína v tej prvej fáze na tie naše zemepisné označenia. Druhá otázka. Spomínali ste VTO a e, nový e, dočasný arbitrážny mechanizmus, ktorý je pomerne dobrou iniciatívou. My máme 16 členských štátov, e, ktoré sú na našej strane. A chcem sa spýtať, či ste o tejto téme hovorili s vašimi čínskymi partnermi a viete si predstaviť, že by sa Čína zapojila do tejto dočasnej dohody? Ďakujem. Ďakujem pekne. Javier Moreno, hovorí predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné, pre... Príjemné popoludne všetkým. Ja e, som stálym spravodajcom tejto snemovne pre dohodu CETA a e, teraz ju schválil holandský parlament, e, druhá komora. A ja si myslím, že je to veľmi dôležitý krok a Mm, ja by som to povedal tak, že Kanada to je prakticky Európa mimo Európy, čiže tý, to je krajina, ktorá je nám najbližšia, takže je dôležité mať s ňou obchodnú dohodu a um, ukázalo sa, že e, počas toho predbežného, pred, predbežnej platnosti, čo tá dohoda je prínosom pre obe strany. Um, začalo sa to uplatňovať na viacerých orgánoch v Kanade, takže si, eh, hovorím, že tie výsledky pravdepodobne eh, možno, možno hodnotiť ako pozitívne, a aké sú ďalšie kroky, ako to rozvíjať. Druhá otázka, ktorá, ktorú kladnem prakticky vždy, eh, vzhľadom k tomu, že máme zákon Helms-Burton, ehm, je, je, to, je to pre európske firmy, ktoré pôsobia v Kube veľký problém, majú z toho obavy. Chcem sa spýtať, ako komisia plánuje obhajovať záujmy Európskej únie v tejto krajine na Kube z očí voči tomuto zákonu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz pani Dali. Pán komisár, vždy je dobré vás vidieť, lepšie vás počuť. Ďakujem vám za tie slova o transparentnosti. V prvom rade by som sa chcela vyjadriť e, k Mercosuru, čo je vec, ktorá trápi mnohých občanov a to nie len tých, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s polnohospodárstvom. Írsko je do do veľkej miery krajina stále polnohospodárska, ale takisto otázka verejného obstarávania, aký je Um, aký, čo sa deje v tejto oblasti? Um, máme stále rokovania uh, v iných kapitolách, alebo táto dohoda po tom, čo nám pred viacerými mesiacmi bolo povedané, že už je všetko dohodnuté. Teda je to naozaj dohodnuté, alebo dochádza len k nejakému právnemu očisťovaniu, alebo sa rokuje o nejakej, nejakých širších, eh, širšom rámci tejto dohody. Po druhé, to, čo tu odznelo na Margo EU USA, um, vzťahy EU USA. Ja myslím, že by sme nemali veriť úplne všetkému, čo sa objaví v novinách a ja určite to nerobím osobne, ale, uh, ale v médiách sa pertraktuje veľa vecí, hovorí sa toho veľa a ja si myslím, že by ste mali ubezpečiť tento výbor o mnoho dôraznejšie, pretože um, Secretary of State USA uh, púšťa signály o tom, že USA budú trvať na tom, aby bol akceptovaný chlór v mese a zo strany obchodných partnerov USA. Čiže viete teraz jasne povedať, že nie žiadne zrokovanie neohrozia tieto naše štandardy v oblasti zdravia a potravinovej bezpečnosti. No, ale e, to je zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. E, pán Hansen Han, pán Hansen hovorí, ja budem hovoriť kratšie než minútu 30, dúfam. Prvá vec sa týka bilaterálnej investície dohody s, s Tajvanom. A otázka je, či to prepojíme s rokovaniami, ktoré prebiehajú s Čínou. Je to možno taká tá ťažšia otázka. A druhá otázka, ktorá sa tu objavuje častejšie, zdá sa, že e, na rade sa nejako nepoholí Lady e, v otázke nástroja na podporu investícií v stavebníctve. Čiže deje sa tam niečo, alebo nie. A druhá vec, ja som spravodajcom tejto, e, tohto výboru pre budúce vzťahy a FTA s Britániou, takže som bol veľmi prekvapený, keď som minulý pondelok tu v Bruseli počul e, o tom, um, možno máte iný názor, uh, rečník, ktorý je Ír a narodil sa v Dubline, hovoril uh, E, zvláštne veci, ale chcem sa spýtať, či nám ten proces viete približiť, pretože mnohé kolegyne a kolegovia v tomto boji nejako nefigurujú. Čiže ako budú, ako budú pokračovať rokovania s Britániou, koľko okrúhlych stolov. Ja tiež z rady napríklad počujeme, že rada chce rozšíriť e, rozsah e, rokovaní, čo, čo by tam malo potom byť. Ďakujem. Pán Kania. Ďakujem veľmi pekne medzinárodný obchod e, môže riešiť e, niektoré problémy, ale má externé a interné e, aspekty. Tie externé sú multilateralizmus a zavádzanie cieľ zo strany prezidenta Trumpa. A ja sa chcem spýtať, ktoré krajiny, ktoré uplatňujú alebo teda tzv. daň Google, čo si o tom myslí komisia. A potom sú tu hrozby vnútorné internet, tu sú určité legitimné pochybnosti a um, komisia hovorí o rovnom hrácom poli, ale um, aj vo futbale uh, to rovné hracie pole nie je všetko. Je tam 11 hráčov, ktorí musia spolupracovať a ak nespolupracujú, no tak potom je úplne jedno, či to hracie pole je rovné alebo nie. V tomto prípade to znamená reciprocitu, ako chcete naložiť s touto oblasťou. A potom sú tu tie pochybnosti, ktoré sú pomerne legitímne a môžeme hovoriť o Parížskej dohode a tom, ako všetky tieto rôzne veci, ako napríklad rodovú rovnosť, prejavím, pretavíme do eh, obchodných dohôd a Prepačte, hovorí rečnička, nerešpektovali ste e, poradie rečníkov, hovorí pani Hübner. V prvom rade, pán komisár, chcem sa spýtať na uh, tú daň z uhlíka. Uh, asi, neviem, či to bude mať riešiť skôr tak sú ale podobne ako Julius Winkler sa vás chcem spýtať na tú uh, dohodu prvej fázy medzi USA a Čínou, pretože tá prvá reakcia bola pomerne negatívna, takže teraz ste sa asi mali čas sa na to vyspať a um, Chcem sa spýtať, čo komisia v tejto oblasti robí, um, či eh, poznáte nejaké účinky na obchod, teda vieme to napadnúť nejak právne? Neviem, to je z mojej strany všetko. Ďakujem. A teraz pán Kelly hovorí predseda. Pán predseda, ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi komisárovi Hogenovi, ktorý hm, zožal um, vďaku zo všetkých strán za svoje slova o transparentnosti, takže uvidíme. Moje, moji írsky kolegovia sa už pýtali na Brexit a Írsko, takže tomu sa ja venovať už nemusím. Pozriem sa na veci, ku ktorým som stály spravodajca. Jedna z vecí je GSP. Um, v roku 2023 vyprší uh, dohoda o um, kukurici, takže sa chcem spýtať, uh, ako vidíte aktivity Komisie v oblasti podpory diverzifikácie, zlepšovania štandardov a e, ostatných vecí. Ďalšia, vec, ďalšia moja otázka sa týka FTA. Som rád, že som e, že, že parlament schválil takú veľkú väčšinou dohodu s Vietnamom a teraz e, očakávame dohodu o voľnom obchode počas vášho funkčného obdobia s Indonéziou. Ja sa chcem spýtať, či je nejaká informácia o Malajzii, čo sa tam môže stať v nasledujúcich rokoch. Máte nejaké plány? Toto je veľmi rýchlo expandujúca časť sveta. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom bude pán Campomen Sosi. Ja budem hovoriť po taliansky, hovorí rečník. Pokiaľ ide o dohodu Mercosur, aké úmysly ste mali eh, tejto oblasti. Zdá sa, že bola potvrdená vôľa jedného členského štátu, že túto dohodu nepodporí a ja sa pýtam, ako tento problém hodláte prekonať. Ja si myslím, že eh, ide o neviem koľkú obchodnú dohodu, pri ktorej staviame proti sebe rôzne sektory, napríklad v tomto prípade priemysel a polnospodárstvo. Je to dohoda, ktorá má takisto dopad na spotrebiteľov aj na zamestnanosť. Čiže sa pýtam, či tú dohodu chcete nejakým spôsobom rozdeliť na nejakú investičnú časť, respektíve odčleniť tú investičnú časť, aby ste prekonali túto prekážku a potom k zmluve spojen, medzi Spojenými štátmi a Čínou. Chcem sa spýtať, či tu plánujete vykonať nejaké hĺbkové vyhodnotenie toho, aké účinky bude mať e, táto dohoda na vývoz e, z EU do Číny. Ďalej otázka VTO. Plánujete položiť otázku toho, že Čína sa zaviazala Eh, tej ochrane zemepisných označení. A či máte na mysli urobiť eh, nejaké vystúpenie v Ženeve? Ďakujeme. Ďakujeme, pán komisár, za to, že ste medzi nás prišli, za to, čo robíte. Niekoľkým bodom sa vyjadrím. Spor Airbus Boeing. Ja som v pravidelnom kontakte s týmto odvetím, ako aj s vinárským. E, súhlasím s tými obavami. Ja verím, že vy sa snažíte o konštruktívny dialog s Trumpom, ale on sa tvári, že nepočuje. Myslím, že EÚ musí byť rozhodná a obhajovať svoje záujmy. Takže spoliehame sa na vás, Európsky parlament, ale um, to tiež chce deeskalovať. E, VTO, tu ste povedali, aké má ambície Európska komisia. Chcela by som však o tom vedieť viac, e, aké sú vaše konkrétne očakávania od ministerskej konferencie z júna a potom dohoda EU-Čína. Už sa to spomenulo. Je to veľmi dobrá E, správa o dohode EU Čínou, ale zároveň je tu dohoda USA Čína. Je tam, sú tam ustanovenia aj o značkách a duševnom vlastníctve, takže ako zaručiť, že pri označeniach e, pôvodu e, sa to bude uplatňovať v kontexte našej dohody. Ďakujem. Tento výbor má veľa poznatkov o priemyselných odvetviach, je tu veľa otázok. A teraz máte naozaj ťažkú úlohu odpovedať na všetky tieto erudované otázky za 10 minút. Samozrejme, sme flexibilní. Ak potrebujete viac času, viete, už mám prax v týchto veciach z Agri vážená pani Rodriguez, komisár Bretanes je, sa zainteresoval do tejto témy a niekoľko týždňov od teraz to bude na pretrase. A podobne ako každé iné politiky musí byť obchod súčasť týchto politiky. Ja viem, že ekologický dohovor je úžasná príležitosť. Európsky lídry na ňo hľadia aj z pohľadu trvalej udržateľnosti. Veľké firmy majú príležitosť ekologickejším spôsobom predávať svoj tovar, takže je to aj agenda trvalej udržateľnosti, ktorá tu je prítomná. Na každej konferencii zdôrazňujem, že týmto smerom ideme. A samozrejme, že sú tu obavy, čo sa týka reciprocity alebo štandardov. Za ostatných 5 rokov som sa pokúšal e, odstrániť tieto necolné prekažky pre európske firmy a často panuje veľa neferovostí skôr z politických dôvodov a nie z vedeckých dôvodov. Takže sa o toto pokúšam. Žiadne produkty, ktoré prídu do EÚ, by nemali byť pod európsky štandard, pod európske normy. My v Európe sme veľa peňazí investovali do toho, aby sme zabezpečili naše štandardy a normy a aby to dopravcovia, in, tí, čo importujú, splnili tak musia vyvinúť úsilie. To jednoducho musí tak byť. A čo sa týka spolupráci e, s Amerikou, je to skôr politický problém, než skutočne obchodný odborný problém. Je to neustály boj. Nesúhlasím s vašim posúdením. Viem, že ste e, proti CETA a ste proti ním, ale konečnom dôsledku ja vám musím povedať, že som spokojný s výsledkom, lebo pre, už pred pár týždňami sme neverili, že by Holandsko hlasovalo za túto dohodu, ale keď sme vyjasnili a ozremili, ozremili niektoré aspekty čiastkové, ľudia boli realisticky spokojní a rozptýlili sa mnohé dezinformácie, ktoré panovali okolo tejto témy. Čo sa týka EST, TSTST a e, presadzovania v praxi, dialog, nie sú sankcie a ďalšie prvky sa uplatnili, ale táto kapitola sa implementuje. Samozrejme, že keď nie sme pripravení sa e, pohybovať e, na, dopredu tak rýchlo, ako sa dá, nie je to ideálne, ale môžeme vždy sa odvolať na príslušné klauzy. Požívame juho-korejský prípad ako príklad modelový. Ako tieto obchodné dohody môžu vyzerať? Kambodžská obchodná dohoda, to je ďalší príklad, ale k tomu sa vrátim neskôr. Myslím si, že ak to chceme vážne uzavrieť túto dohodu, a doteraz myslím, že sme boli e, s plnou vážnosťou prítomní pri takýchto rokovaniach. Mercosur máme princíp e, opatrnosti, pri Parížskej dohode napríklad tiež sme rokovali s príslušnými predpokladmi a napríklad Brazília. Ona splnila si svoje záväzky a keby si neplnila, tak jednoducho by nebolo možné prijať dohody v tej forme, ako boli prijaté. Partnery si toho musia byť vedomi. Čo sa týka budúcich dohôd, máme mandát. To viete, že máme uh, mandát na budúce dohody. Je to veľmi jasné z našich oznámení, že všetky e, komprehenzívne budúce komplexné obchodné dohody, ktoré sú prepojené s Parížskou dohodou, sa budú správať podľa mandátu, podľa pravidel. A tešíme sa už, že to trvá dva roky. Je to jednoducho rozprava, ktorá trvá dva roky. Nemôžete od nás očakávať, aby sme menili pravidla uprostred e, procesu, uprostred akejkoľvek hry sa základné prvky meniť nemajú. Je to, je to pre vás jasné? Ale vo svete už nie sú žiadne dohody ponechané, hovorí hlas z pléna. Nie, nie, nesúhlasím s vami. Áno, vieme o tom, že navzájom so sebou nesúhlasíme, ale budúce obchodné dohody komplexného typu začlenia do seba parížské dohody, prvky parížských dohôd, budú sa na ne odvolávať. A čo sa týka vzťahu k USA, nebudeme meniť a e, oslabovať e, vyznenie čo sa týka patogénov, čo sa týka MRL, čo sa týka všetkých tých tém, ktoré ste tu vzniesli v súvislosti so Spojenými štátmi americkými, jednoducho nebude to súť, súčasťou žiadnej dohody v tomto zmysle. Pani Rafeller, čo sa týka stanoviska k obchodu. Obchod je spolu s odpovednosťou nás, e, nás všetkých. Čo vy za Holandsko ste za? Musíte e, podporovať tento túto koncepciu, vyjadrovať sa k tejto koncepcii. My máme ale zodpovednosť za to, ako bude ten obchod vyzerať v praxi. Ak Samozrejme, vieme, že budú nejaké problémy, aj o týchto problémoch náhraz hovoríme, ale napriek tomu tá zodpovednosť na našich pleciach spočíva vo chvíli, keď sa hlasuje. A obchodný, obchodné dohody musia byť odsúhlasené aj Európskym parlamentom, to je všeobecná pravda. A môžem vás ubezpečiť, že niektoré dezinformácie, ktoré tu kolovali v prípade Holandska, boli o, vysvetlené, ozriemené. Ja myslím, že vám to môžem zopakovať kedykoľvek. Takže dôsledky toho, čo by sa stali, keby Holandsko nebolo bývalo hlasovalo, nie, viete, my sme museli v určitom bode prijať rozhodnutie a vy tiež. Toľko. Čo sa týka rodov, začlenovania rodového hľadiska do obchodných dohôd, ako viete, už som to na vypočutí povedal, aj vám osobne, obchodná politika USA takisto e, zásah, e, zapracováva STG a takisto tam je kapitola o začlenovaní rodového hľadiska do obchodných dohôd, takže ustanovenia v tejto kapitole sú prítomné a bude to takto pokračovať aj naďalej. Som za to, čo navrhujete vy, neviem, čo sa k tomu dá dodať a kvalita toho, čo sa naozaj dosiahne, to závisí od vás, aj od toho, čo urobíte v parlamente, ale je to na pretrase na programe dňa, je to v kapitole zaradené. Mnohé otázky tu boli položené, čo sa týka vzťahov k USA. Možno by som vám to mohol zasumarizovať a možno aj e, pre všetkých ľudí USA. To slovo USA tu jednoducho rezonuje. Ja robím maximum, čo sa dá. Minulý piatok si myslím, že sme badali nejakú dobrú vôľu zo strany USA a prvý raz Európska únia vnímala posun. A predsa sme pozastavili na 30 dní zavedenie e, cieľ, aby bola príležitosť, ktorá sa potom napokon otvorila. A až dva dní dozadu sme sa o tom dozvedeli, ako to dopadne, ale nebudú žiadne nové štandardy alebo úrovne pesticídov a podobne, čo sa týka eh, potravín. Nebudú iné pravidlá. Chcem hneď teraz v zárodku eh, udusiť všetky prípadné klebety a dezinformácie, ale dúfam, že z USA sa nám podarí uzavrieť dohodu v kontexte nášho mandátu. Dúfam v to. Viete, že jún júl 2014, pamätáte sa, pán predseda komisie Juncker a americký prezident, ako to dopadlo, keď sa hovorilo o poľnohospodárstve? A nemali sme verejné obstarávanie a na pred trase dňa, na programe dňa z americkej strany to nebolo. Bolo to jednoducho vyjednávanie, niečo, niečo sme ustúpili my, v niečom oni uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Ďalej hovoríme o dohode TTIP. To je naozaj hlboká, komplexná dohoda. A k Indonézii. Stretol som sa s ministrom zahraničných vecí Indonézie, a to včera, a objasnil som, že záležitosť trvalej udržateľnosti nám leží na srdci. A je to priamočiare, on tomu rozumie. Je pracovná skupina, ktorú sa pokúšame medzi Indonéziou, Malajziou a ďalšími krajinami v regióne ustanoviť. Je to istá referenčná skupina a dúfam, že sa pohnú ďalej. A tak by sme mohli vyriešiť tento problém, ale nebude dohody s Indonéziou, pokiaľ sa predmetné problémy nevyriešia to isté platí pre Malajziu to by sme si mohli unechať, e, uvedomiť. Čo sa týka Austrálie, pán poslanec, e, s Austráliou sa takisto neuzavrie dohoda, ak Austrália nepríjme kapitolu o trvalej udržateľnosti. Rovnako ako predtým. Viete, máme tie ambície, máme mandát a nebudeme oporúčať niečo takéto Európskom parlamentu alebo rade, ak by to nebolo začlenené. Samozrejme, to je logické, ale ľudia si to neuvedomujú. Kambodža, téma Kambodža, pán De Castro a ďalší vzniesli túto otázku. Je to veľmi jednoduché. Kambodžská vláda urobila krok, politická opozícia volala po aktivite, po kroku, akčnosti a kvalifikuje sa to ako dostatočný priestor na iniciovanie e, postupu stiahnutia sa. Áno, aj my sme urobili krok, veľmi silný krok voči Kambodži. A teraz, keď hľadáme, ako ukončiť do 22. augusta delegovaný akt, Kambodža odvolá to rozhodnutie, ktoré nedávno urobili, politické rozhodnutie. My očakávame, že ľudské práva budú začlenené ak, od akéhokoľvek iného partnera, s ktorými uzatvárame dohodu, by sme očakávali to isté. Viem, že u vás je otázka ľudských práv veľmi citlivou otázkou. A prečo sme to nezačlenili e, do toho, čo bude ovplyvnené týmto e, postupom stiahnutia sa withdrawal? A sú to tieto dôvody. Neviem, či ich očakávateľa sú také. Čo sa týka VSP a príslušnej právnej normy, sú tu všeobecné ochranné opatrenia a rozličné ciele politík. Odpoveď, ktorý má zabezpečiť, e, aby to bolo ekonomicky a finančne v poriadku. Pozrime sa napríklad na Taliansko, ktoré má svoje stanovisko a vidíte, že aj toto s tým súvisí ale dočasný postup stiahnutia sa, ak sa to aplikuje na Kambodžu, e, musí tu stále byť e, súlad, musí tu byť nejaký z toho zisk, osoch. Ja som naozaj e, sa tomu venoval, boli sme aktívni. Aj v kolegiu komisárov sme o tom hovorili, o Kambodži. Reflektovali sme situáciu a dúfam, že kým sa dospeje k lehote, tak sa veci vyjasnia. Teraz k Číne. Dovolíte mi, pán predseda, aj k Číne? Podľa mňa to bude veľmi ťažké uzavrieť e, do leta dohodu s Čínou kvôli vírusu, koronavírusu. Toľko môžem tomu povedať, ale ide tu o, o rýchlosť. To je podstata. Chceme uzavrieť e, dohodu s Čínou, keď budú podmienky správne. A budeme konať potom. Ale isté napredovanie sa pozorovalo v prípade Číny, to som veľmi rád, že vám môžem povedať, ale ešte je pred nami veľa práce. Tak toto vyzerá teraz. Ďalšia téma je Brexit. Sú tu politické vyhlásenia, že sa dohodneme so Spojeným kráľovstvom v dobrej viere. Podpísala sa dohoda, ktorú obe strany boli ochotné e, podpísať. Je to legálne. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie je legálnym krokom, inak by sme museli odštartovať proces e, riešenia za porušenie zmluv. Sú tu ašpirácie, čo sa týka cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. A myslím si, že to je dosť ťažká situácia. Ste, si všimli, že nedávno vyhlásenia a z oboch strán prišli, že chceme hrať podľa rovnakých pravidiel aj zo strany Spojeného kráľovstva, aj zo strany Európskej únie, ale to, čo sa nakoniec podpíše, tie podpisy vlády, ktoré sa ocitnú pod dohodou, tie musia jednoducho mať svoju váhu. A v duchu dobrej spolupráce sa Spojené kráľovstvo bude snažiť dohodnúť s Európskou úniou. Rada bude zasadať budúci týždeň je tu veľmi silný mandát, snaha ide dohodnúť spoločné pravidlá. Samozrejme, že to je Spojené kráľovstvo veľmi veľký trh, je pre nás blízko, pri nás blízko. To nie je niečo iné ako Južná Korea alebo no, Kanada. Britské médiá to vidia ale inak. Len my e, nebudeme sa podľa tohoto správať. S týmto nebudeme súhlasiť. Kanadská dohoda e, je o niečom inom. Spojené kráľovstvo má svoje špecifika. A postup bude. Mandát sa ukončí budúci týždeň, 2. marca budeme e, rokovať a potom bude 10 kôl rokovaní a na konci júna pán Čans, e, premiér, ak sa dohodneme na období prechodu, tranzície, tak potom možno uzavrieme dohodu do konca oktobra. Samozrejme, tu budú vypočutia v parlamente, budú, to, budú tu politické štruktúry, ktoré sa k tomu budú vyjadrovať, či s tým súhlasia, nesúhlasia, či to schvália, neschvália. Takže nemáme veľa času a musíme prioritizovať, ktoré kapitoly pri rokovaní, e, ktorými sa začne, ktorými sa dá prednosť. Takže tie kapitoly sú skutočne viaceré. A ak Spojené kráľovstvo sa odkloní od nariadení a pravidel Európskej únie, čím viac sa odklonia, tým ťažšie bude e, dohodnúť sa na spoločnej veci. Bude tu byrokracia, bude tu administratívna bariéra, keď sa budeme snažiť e, spolupracovať, ale dúfajme, že členské štáty by sa mali prebudiť a uvedomiť si, že dohoda sa uzavrela. Spojené kráľovstvo nie je súčasťou jednotného trhu. 31. decembra 2020 sa to skončí. Aj keď či sa dohodneme alebo nedohodneme, od 1. januára to už bude všetko iné, ale členské štáty nerobia dostatočné prípravy. Neverím, že robia. Pretože celná únia je jedna vec, spoločný trh je ďalšia vec a to, čo bude od 1. januára 2021, bude úplne ďalšia vec. a Neviem, či členské štáty sú na to túto zmenu pripravené. Myslím si, že bez dohody to bude ešte horšie, ale dokonca aj s dohodou pôjde o obrovské logistické dohody, obchodné, e, konkrétne kroky, cestovanie, to všetko bude iné a musíme sa na to naozaj vydatne pripraviť. VTO EU predložila, ako som už povedal, návrhy na zváženie 16 členských krajín o tom má spoluprácu, s nami spolupracovať. Ja som naznačil, kam sa chceme na, dopracovať. E, multilaterálnu e, konšteláciu chceme aj funkčný odvolací orgán a my sme spokojní so súčasnou podporou e, v nadchádzajúcich týždňoch sa k tomu ešte môžeme vrátiť, prísť s inými podnetmi. Ide o to, aby sme mali zmysluplný dokument a EU bola lídrom pred tým stretnutím v júni. <clears throat> Potom USA. Uvidíme, čo odpovedia, dám vám vedieť. E, Tajvan. Niekoľko informácií od pána Hansena k Tajvanu možno? Je tu súvis medzi Čínou a Tajvanom, teda v kontexte rokovaní. Pretože pri investíciách s Tajvanom musíme zohľadňovať to, že majú integrovaný dodávateľský e, reťazec medzi Tajvanom a Čínou. Nedá sa to odignorovať, takže asi musíme počkať, ako to dopadne s Čínou tento rok a uvidíme, či sa posunieme ďalej s Tajvanom. Ak sa posunieme vpred s Čínou, posunieme sa vpred aj s Tajvanom. Potom dohoda USA-Čína. Prvá etapa. My sme verejne povedali, že je to dobre asi zvládnutá dohoda, ale nebude tam asi súlad s VTO. <clears throat> Zatiaľ sme si to možno, že e, dohodky nezanalizovali, ale je to taký náš prvý dojem. A uvidíme, či budú nejaké závery v nadchádzajúcich týždňoch. Zatiaľ to tak vyzerá. Pán Kelly sa pýtal na VSP, VSP+, či to po roku 2023. Ja dúfam, že áno, pretože to dobre funguje, umožňuje to pokrok a začneme budúci rok spolupracovať s parlamentom a s inými aktérmi a uvidíme, ako sa to bude dať zlepšiť. VSP+. Neviem predstaviť, že by sa to nemalo obnoviť a zlepšiť, pretože je to v prospech tým, ktorým sa tým snažíme pomôcť. Všeobecný systém preferencií plus. Potom Mercosur bola tu otázka. E, politická je kapitoly, to sa e, vyjasnilo na úrovni ESVČ ale potom možno, že ešte niečo treba spraviť na politickej úrovni. Čiže my nejako nemienime znižovať naše normy, to sme Američanom povedali jasne. by sme sa snažili navrhnúť nejaké riešenie Američanom v kontexte sporu Airbus-Boeing. Zatiaľ je to tak, ale aj v súčasných rokovaniach sa snažíme e, zahrnúť isté záväzky e, zo strany Američanov, aby sme mohli začať o tom rokovať. Treba na to politickú vôľu, <clears throat> hlavne zo strany USA. Mm, ideálne sa nezvýšia clá um, mimo Airbusu, aby sme to zmiernili pri polnohospodárstve, hlavne v vinárskom sektore. Uh, a zaviedli sme uh, zmeny, predtým ako som opustil oblasť polnohospodárstva, konkrétne pre vinárstve, aby mohla byť poskytnutá istá národná pomoc a európska pomoc, takže zmenili sme isté pravidlá a podmienky, <clears throat> aby bolo možné túto podporu získať a generálne riaditeľstvo pre plnohospodárstvo by to mohlo možno ešte aj nejak doplniť. Dúfam, že to nejako pomôže. Trh nie je narušený. Ale potom spoločné organizácie trhu sa nad tým musia zamyslieť. Možno, že Francúzsko a iné krajiny by mohli eh, niečo spraviť na trošku uvoľnenie situácie, hlavne pri vinárstve. Bez toho, aby to muselo nutne prejsť cez komisiu. A dohoda e, s Čínou GI, dohoda teda o zemepisnom označení pôvodu, mm, myslím, že Číňania sa toho chcú pridržať, napriek tomu, že Američania vyjadrili isté pochybnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme <clears throat> za vaše odpovede na všetky otázky. Myslím, že máme teraz jasnejší obraz o tom, ako bude vyzerať budúca obchodná politika EÚ. Ja vám môžem e, slúbiť, že ostaneme v kontakte a určite sa budeme vyjadrovať. Ďakujem. So, if, oh, if anybody would leave the room, please. Prosím, ak chcete opustiť túto zasadačku, tak v tichosti. Ideme na bod 13, činnosť monitorovacích skupín. Najskôr Švajčiarsko, pán Vobon. Ďakujem. Krajiny EFTA nie je to iba Švédsko, ale aj Norsko, Lichtensteinsko. 22. januára bolo zasadnutie. My sme tam mali eh, generálneho tajomníka EFTA Ari Getas a jeho zástupcu, eh, teda dvoch. <clears throat> Išlo hlavne o prezentáciu vzťahov medzi EÚ a krajinami EEE. E e. fungovanie dohôd v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. EFTA oslavuje tento rok 60. národeniny. Počas zasadnutia sme hovorili aj o vplyve eh, Brexitu, o odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Opúšťajú totiž to aj ten hospodársky priestor eh, EFTA krajiny rokujú samostatne o dohodách e, so Spojeným kráľovstvom, ale pripravujú sa aj na scenár bez dohody. Hovorili sme aj o budúcich vzťahoch so Švajčiarskom, voľný pohyb osôb a účasť na jednotnom trhu, e, o slobode pohybu bude referendum v máji a Švajčiarsko to nepodpíše teda e, z EÚ, pokiaľ nebude známy výsledok referenda. Bolo tiež jasné, že rozhovory o Mercosure je tiež témou pre krajiny EFTA. <clears throat> Tú dohodu treba už len ratifikovať a je aj e, rozprava a hlavne v Norsku a Švajčiarsku, ale aj v Lichtenštajnsku a na Islande. Ehm, hovorili sme aj o situácii na pôde VTO, ako sa krajiny EFTA k tomu postavili trošku odlišne, čiže e, dohoda o dočasnom apelačnom postupe Norsko a Švajčiarsko sa k tomu zatiaľ pripojili. Potom stručne sme hovorili o bilaterálnych rozhovoroch medzi Švajčiarskom a USA o dohode o voľnom obchode. Zatiaľ to nie je veľmi e, pokročilé. Nadchádzajúce zasadnutie bude 18. marca monitorovacej skupiny. E, zašleme pozvánky aj program a potom dúfam, že sa stretneme s novým tieňovým spravodajcom tak socialistov a demokratov, ako aj zelených. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Zdá sa, že nie. Hovorili ste o Merkosúre. A to je ďalší bod. Pán Kanas vážený pán predseda. Ja budem hovoriť pomalšie, pretože mi povedali, že som hovoril rýchlo. Tlmočníci môžu len potvrdiť. Pokiaľ ide o monitorovaciu skupinu, ktorá sa zaoberá Mercosurom, <laughs> ja viem, hovorí rečník, hovoria mi to stále, takže si to eh, už musím uvedomiť. Eh, takže 22. januára sme absolvovali prvé stretnutie monitorovacej skupiny pre dohodu eh, s krajinami Mercosuru. Táto, toto stretnutie nám umožnilo Eh, zabezpečiť eh, akési prvé priblíženie k krajinám tejto skupiny a my ako spravodajci, teda pani Sandra Gajina, eh, ona je hlavná negociátorka pre tú obchodnú časť a pani Lorenzo, ktorá zase rokuje za tú politickú stranu. Takže hm, konalo sa stretnutie medzi Európskou úniou a krajinami Mercosuru a my v prvom rade sme chceli dospieť k dohode respektive podpísali sme v júni 2019 e, e, obchodnú stranu, ale tá politická e, časť tej dohody zatiaľ nie je uzavretá. Takže pokiaľ ide o kalendár ďalšieho nakladania s týmto dokumentom, my sme pred fázou právnych úprav a bolo by dobre, aspoň tak nás informujú, tak nás informujú útvary komisie, čiže teraz budeme čistiť ten text eh, z popravnej stránky. keď eh, komisia predloží dohodu na schválenie Rade a parlamentu, ehm, tak by to už malo byť očistené. Ale a ten čas eh, je, ho zatiaľ dosť, ale mohlo by to byť až jeden rok, teda 6 mesiacov až jeden rok, to môže trvať. A môže to byť aj viac, pochopiteľne, ale nám povedala komisia, že to závisí od, no môže to byť skrátka 6 mesiacov, 8 mesiacov aj rok. No a my z našej strany môžeme urobiť čo? Budeme mať stretnutie na výbore INTA, e, je to naplánované 29. 30. apríla a my sa budeme snažiť e, nejakým spôsobom nastaviť e, účastníkov v paneli tak, aby to bolo zaujímavé, bude tam, bude tam zastúpená monitorovacia skupina a cieľom je priniesť rôzne názory, aj odlišné názory na túto dohodu teda hovorím o tej obchodnej časti tejto dohody a chcem, aby tá diskusia bola naozaj bohatá, čiže um, chcem, aby to bolo otvorené, úprimné, aby sme sa o tejto dohode bavili naozaj dôkladne. A potom sa táto dohoda dostane vlastne na výbor, na hlasovanie vo výbore k 1. máju. A pokiaľ ide o monitorovaciu skupinu, tak môj úmysel je stanoviť e, určitý kalendár periodických stretnutí, aby sme riešili konkrétne kapitoly, respektíve špecifické témy. A e, ide o to, aby sme postupne odbúravali problémy, aby sme riešili detaily a e, cieľom je, aby sme získali maximum informácií, a chceme, aby skrátka k tej dohode už e, prebehol ten dialog, keď, e, e, keď bude hotová, keď sa vlastne vstúpi do platnosti. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Nie sú otázky? Teraz Maroko, Katrin van Bremt. Thank you very much. Ďakujem. 26. Mm, januára prvá schôdza monitorovacej skupiny. Nadvezovalo to na diskusiu na tomto výbore o informačnom mechanizme, keď išlo o to schváliť dohodu so západnou Saharou. SVČ <clears throat> tam boli, vyjadrili sa k vzťahom EU-Maroko, keďže je to hlavne generálne riaditeľstvo Taxud, tak oni podali podrobnú správu o mechanizmoch, vďaka ktorom e, je prístup k informáciám ohľadne zdanených výrobkov zo západnej Sahary. Je tu aj harmonogram. Mesačne sa poskytujú informácie a generálne riaditeľstvo Taxud e, si myslí, že Maroko vo veľkej miere poskytuje informácie. Potom e, obchodné e, rokovania s Marokom, to bol druhý bod. Maroko to pozastavilo v roku 2016 tieto rokovania. Generálne riaditeľstvo nás informovalo, ako sa to vyvíja na ministerskej úrovni. Maroko by chcelo uskutočniť viacero hodnotení dopadov a e, hovoriť aj o možnej modernizácii rokovaní vo svetle novej obchodnej politiky EÚ. A ešte tretí bod, my sme hovorili o aktuálnom stave e, dohody o označení zemepisného pôvodu. Je možné, že bude nová definícia e, územného zábo, záberu a možno teda bude vylúčený za, vylúčené západné Maroko. Zdá sa, že otázky nie sú. A teraz Mexiko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. aby som vás e, chcela všetkých informovať o tom, že podobne ako, e, teda my už vieme, že dohoda s Mexikom e, to je vlastne, e, vlastne tam sa len modernizuje dohoda predchádzajúca a my e, sme v roku 2018 otvorili v apríli teda určité e, technické otázky a do, do decembra roku 2019 bolo treba počkať na ponuku zo strany Mexika tam išlo o otázku e, verejného obstarávania. Oni majú tú federálnu štruktúru, takže tam je, rôzne, tam, tam je niekoľko úrovní orgánov, ktoré do tohto môžu zasahovať. Každopádne v roku 2018 v júli boli voľby v Mexiku a e, bolo na to treba potom, proste sa ten proces troška spoma, spomalil a to isté potom e, prišlo na rad tu v parlamente minulý rok, takže v konečnom dôsledku zostáva doriešiť jednu dohodu to je v podstate e, verejné obstarávanie a tam e, aj federálne orgány v Mexiku, aj európske e, podniky sú ochotné viac menej splniť tie podmienky, navrhované podmienky a takže je možné vlastne dospieť k nejakej dohode a predložiť túto dohodu aj, tú, aj tomuto parlamentu. No a potom ja zdôrazňujem, že ide len o modernizáciu. V tejto chvíli totiž No, my máme dohodu, myslím, z roku 2000, ktorá bola veľmi ambiciozná a e, v tej chvíli to bola vec, ktorá zožala veľký, e, veľký úspech. A mm, v Mexiko tam napríklad riešime otázku udržateľného rozvoja, riešime teraz, riešime otázku pracovnoprávnych vzťahov a ochrany zamestnancov, to, je, to sú tie nové témy. Ehm, Mexiko sa snaží splniť e, tie nové podmienky a takisto hovoríme o zemepisných označeniach, stovky zemepisných označení vlastne um, sú predmetom určité dohody, ide o polnohospodárske produkty a najkomplikovanejšia alebo najprácnejšia časť e, bolo overiť e, alebo teda nejakým spôsobom dospieť k dohode o nejakom verejnom súde na ochranu investícií. Takže Um, jeden z elementov, ktorý, ktorými sa zaoberala monitorovacia skupina, bolo, um, bola výmena názorov s pánom Matiasom Jorgensenom o stave e, rokovaní. E, toto on je vedúci obchod, pre obchod, pre útvar, pre Latinskú Ameriku na Digitrade. A uh, tiež sme dostali informácie od SVČ. Takže ani od strany asociácie, ani, od, ani zo strany nášho výboru, vlastne, alebo teda, pardon, z komisie sme však nedostali e, informácie o tom, ako napredujú niektoré časti a e, napríklad transparentnosť je veľmi dôležitá vec, ale e, hoci je to súčasťou našej politiky, my pri schvalovaní obchodnej dohody sa domnievame, že je treba riešiť e, veci možno trocha hĺbšie než napríklad v nejakej dohode o asociácii alebo o spolupráci. Takže v tejto chvíli niektoré veci ešte nie sú doriešené. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké otázky? Ak nie, tak e, prejdeme k otázke e-commerce. E, Katlin, ktorá e, je za pani Danty, no, pardon, za pána Dantyho. Ja nie som spravodaj, keď nehovorí pán Fan Bremt. Na nešťastie pán Nikola Danty, hovorí pani Fan Bremt, odišiel, ale je myslím len tuto nedaleko. Každopádne asi budeme musieť um, menovať nového um, spravodajcu. Každopádne 28. januára sa konalo druhé stretnutie monitorovacej skupiny INTA o elektronickom obchode v Bruseli. To stretnutie malo dve časti. V jednej časti prebol briefing s pánom Kínerom, ktorý je náš hlavný negociátor z Európsku úniu eh, z Digitrade a potom um, boli prezentované priority, eh, teda boli, boli ním prezentované priority rokovania. Um, táto monitorovacia skupina e, sa oboznámila so všetkými novinkami od novembra, napríklad Davose na Svetovom ekonomickom fóre. Prebiehajúce diskusie sú konštruktívne, aktívna účasť mnohých členských štátov, ktorých je teraz 83, e, je a mnoho partnerov. Rečnička číta, tlmočník som rečnička číta z nejakého listu, ktorý sa veľmi ťažko tlmočí. Ale každopádne, eh, plánujú sa ďalšie kola týchto rokovaní na jar eh, a tie budú veľmi dôležité, aby sme tento proces posunuli vpred a dosiahli pokrok v niektorých témach, ktoré, ktorými sa zaoberala táto monitorácia skupina. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Takže ako hovorila aj komisia, je tu pokrok, ale zatiaľ nebude k dispozícii dohoda pred Soldánom. Dobre, sú nejaké otázky? Ak nie, tak teraz k EPA e so štátmi východnej a južnej Afriky. Spravodaj, spravodajkyňa pani Eli Chowns už nie je členkou parlamentu, nie je poslankyňou. Prvé, prvé rokovanie prebehlo 28. januára briefing eh, poskytla pani Cecil Bio, ktorá je vedúcou útvaru pre mm, hospodárske partnerstva s AKT, krajinami AKT na Digitrade, eh, zámorské trade a tak ďalej. Ďalšie rokovacie kolo, ďalšie kolo rokovaní bolo 15. 17. januára 2020. Eh, a a bol zhodnotený pokrok e, v otázke dopadu na udržateľnosť. No to je všetko. Ak nie sú žiadne otázky, tak prejdeme k USA. Mali sme monitorovaciu skupinu 28. januára k USA. Došlo k výmene názorov s e, Philom Hoganom a išlo o jeho cestu, hovoril sa o jeho ceste do USA v januári. Jeho e, cieľom, alebo cieľom tejto jeho návštevy bolo deeskalovať situáciu a bojovať napríklad proti No, určitým nedorozumeniam v technických otázkach, a to on povedal. Každopádne k Čile, tam sa tiež konala monitorovacia skupina a k tomuto nám môže poskytnúť informáciu pani Rafaela. Áno, skutočne sme absolvovali prvú monitorovaciu skupinu tento rok v januári 28, pardon, 29. Na tejto monitorovacej skupine nám poskytla informáciu pani Eva Maria Kabalera ktorá je zástupkyňou vedúceho pre útvar pre Latinskú Ameriku na Digitrade, poskytla aktuálnu situáciu a perspektívy rokovaní e, o modernizácii obchodného piliera asociačne, asociačnej dohody EU-Čile. A trocha ku kontextu tento modernizácie vyplýva z toho, že tento obchodný pilier kvôli novej ekonomickej a politickej situácii na svete už nefunguje tak, ako mal a je potrebné nastaviť partnerstvo EU-Čile. Lepšie po šiestich kolách rokovaní táto dohoda ešte stále absentuje vo veciach ako je napríklad e, práva, duš, práva duševného vlastníctva, zemepisné označenia, systém investičných súdov, energetika a suroviny, ale e, DG Trade e, hodnotí súčasné rokovania, súčasný stav rokovaní pozitívne, napriek určitým občanským protestom, eh, demonstráciám v Čile. A ja môžem povedať, že celkový dojem bol pozitívny a jeden, že tento nový parlament eh, uzavrie tieto rokovania snáď čoskoro. Takže budeme dúfať eh, a budeme držať palce tomu, aby táto modernizovaná dohoda zlepšila napríklad aj situáciu v oblasti ľudských práv. Tu ide najmä o domorodé obyvateľstvo a mňa veľmi teší to, že boli do, eh, do dohody zaradené nové kapitoly o napríklad rodových otázkach. Tiež by som chcela zdôrazniť potrebu toho, aby sme skúmali um, možnosť zlepšenia práv domorodého obyvateľstva v Čile. 26. apríla prebehli, prebehli alebo prebehnú ďalšie rokovania a um, situácia je, v Čile bude referendum a v, v roku 2019 tam teda boli určité verejné protesty a demonstrácia vlastne ďalšie kolo rokovaní sa bude konať po tom referende v apríli, maji, takže už budeme mať nejaké výstupy. Takže bude to asi celkom zaujímavé. Ďakujem vám veľmi pekne hovorí predseda. Sú nejaké otázky? Ak nie, prejdeme na Japonsko. Pán Lančiny. Ach, pardon, je otázka? No, je to len žiadosť o informáciu. Informácia, ja len chcem dodať, že ako predsedníčka delegácie, medziparlamentnej delegácie do Čile, vzhľadom k tomu, že pôvodne e, sa to malo konať v oktobri, a kvôli tým nepokojom v Čile to nebolo možné. Čínska vláda nás e, poprosila, aby sme odložili tú návštevu. Aj z bezpečnostných dôvodov sme sa rozhodli, že no, vo februári to nebolo možné kvôli tomu, že v auguste tak, e, že do, do, proste parlament tam mal iné povinnosti, takže sme požiadali o povolenie e, ísť e, tam 4. a 6. marca budú, bude tam iné zloženie politické, takže uvidíme. A 26. februára sa začína volebná kampaň pred referendum, ktoré sa bude konať 26. apríla, takže e, uvidíme, ako vlastne ako tá krajina skončí po tom referende, alebo ako to bude vyzerať. Takže to je, hovorí predseda, naozaj veľmi zaujímavá chvíľa prečila, ale teraz dostáva slovo pán Lančíny k Japonsku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Monitorovacia skupina INTA nám umožnila vyhodnotiť pozitívne realizáciu uplatňovanie dohody s Japonskom. Zvýšil sa vývoz od chvíle, kedy 1. Januára, 1. februára 2019 e, vstúpila, vstúpila táto dohoda do platnosti. V niektorých komoditách ten e, narast nárast exportu dosiahol až dvojciferné čísla. Je to pozitívne pre EÚ a Japonsko. Má to pozitívny dopad na obchodnú výmenu v tejto naozaj ťažkej, problematickej dobe pre svetový obchod. Takže tie výhody viedli k tomu, že sa znížili clá, ale aj ďalšie veci, teda rušia sa tie nekomerčné prekážky, neobchodné prekážky, zlepšujú sa veci ako napríklad e, oblasť verejných zákaziek. Toto všetko je na prospech našej ekonomiky. A okrem toho sa zdôraznilo to, že my vidíme napríklad to, že japonské orgány vnímajú pozitívne implementáciu, teda predovšetkým implementáciu noriem DG tak sú napríklad e, veľmi pozitívne e, hodnotí vývoj cieľ, a osobitne otázku označovania pôvodu, preto aby um, európsky operátori, teda prevádza, podniky mohli pracovať s tými kvótami, ktoré majú. To znamená, bolo stretnutie s komi- medzi komisárom Hoganom a japonským ministrom, ktorý má na starosti dohodu. A e, toto znamená, že na veľmi vysokej politickej úrovni te- diskusie o tejto dohode už prebiehajú. My máme aj špecifické um, záujmy v oblasti malých a stredne veľkých firiem. A uh, situácia je taká, že dohovory uh, ILO, Medzinárodnej organizácie pre prácu, chceme presadzovať smerom voči Japonsku, Pokiaľ ide o potravinové produkty a tam osobitne E, nás zaujímala radioaktivita v potravinových produktoch po fukušimskom e, po fukušimskej havárii. E, naša monitorovacia skupina bude naďalej monitorovať uplatňovanie dohody a pokiaľ to bude potrebné, tak, tak upozorníme na veci, ktoré si vyžiadajú záujem. Dobre, hovorí predseda, takže znie to pozitívne. Sú nejaké otázky? Nie, takže dám slovo pánovi Winklerovi k Číne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia. 5. februára sme absolvovali monitorovaciu skupinu, teda ostatné stretnutie monitorovacej skupiny o Číne, o prečínu. Zameriavali sme sa na dve záležitosti. Prvá bola akási inventúra e, obchodných vzťahov EU-Čína a príprava na aktivity v roku 2020 kde máme dva veľmi dôležité samity EU-Čína. Najprv summit e, na konci marca Eurosummit do istej miery. Samozrejme bude situácia poznačená koronavírusom a opatreniami, ktoré je treba podniknúť, ale v septembri tiež e, prebehne osobitný summit e, ktorý um, zastrešuje Nemecko ako predsedu, krajina predsedajúca na rade. Máme samozrejme niekoľko prebiehajúcich uh, rokovacích línií o investície s Čínou. Investície, nová spolupráca, um, ekologické témy. Tieto, dve, tieto dva samity by teda mohli byť príležitosťou na to, aby prebehla diskusia o týchto témach. A ako sme videli, um, počas dialógu s eh, komisárom Hoganom na monitorovacej skupine 2 veľká časť diskusí sa zameriavala na zemepisné označenia, na dohodu o zemepisných označeniach, ktorá bola nedávno uzavretá v Číne, teraz Čínou. Teraz je na programe dňa efektívne uplatňovanie tejto dohody a potom je tu možná otázka vplyvu, respektíve negatívneho dopadu eh, dohody medzi USA a Čínou a presah tejto dohody do oblasti našich zemepisných označení v Číne. No a dnes komisár tiež spomenul to, že DG Agri a DG Trade um, vydávajú pozitívne signály ohľadom toho, že naše, ozna- na, na naše tá, tá dohoda s Čínou o zemepisných označeniach je kvalitná a že pravdepodobne uh, bude môcť e, prevážiť a obstať v konkurencii tej dohody e, USA-Čína. Ďalej, investície prebehla um, prebehlo stretnutie k investíciám, výstup je aj pozitívny a negatívny. Vo všeobecnosti e, sa konali dve kola rokovaní o revidovaných ponukách. Komisia ich hodnotí pozitívne, teda čínsky kolegovia pristupujú k tomuto problému s vysokou angažovanosťou, ale my máme väčšie ambície, než eh, Čína je ochotná ponúknuť. a podobne to vyzerá v oblasti investícií na trhu. Ale toto sú známe problémy eh, rovného hracieho pola, rovnakých pravidel, transparentnosť, eh, stimuly pre priemysel, všetky tieto témy treba prediskutovať do hĺbky. Možno situácia sa nezlepší, na to sa teda komisia pripravuje, keď epidemiologická situácia s koronavírusom nebude lepšia, tak no, eh, je možné, že ten marcový summit do Čína sa bude konať formou videokonferencie. To je jedna z možností, ako <laughs> si chrániť zdravie a brániť tomu eh, šíreniu tejto choroby. A e, ďalej by som chcel povedať, že e, som nemohol predsedať e, ostatnému stretnutiu a chcem poďakovať za zastúpenie kolegyni Iňakulada presedo. Ďakujem veľmi pekne. Takže, ak nie sú otázky, hovorí predseda. Ďalšia vec sa týka Ukrajiny a tu je pani Dery stálo spravodajkyňou. Ďakujem pekne, hovorí pani Dery. My sme včera mali konštitujúce zasadnutie našej monitorovacej skupiny, kde bol zástupca vonkajšej služby komisie, pán Petro Surmelis, ktorý nás informoval o aktuálnom stave. Ako iste viete, hovoríme o implementácii e, novej generácie e, asociačných dohôd s partnerskými krajinami. Toto sa predbežne uplatňuje od novembra 2014 a um, táto mm, FTA, tieto dohody o voľnom obchode sa uplatňujú vlastne od 1. januára 2016. Komisia víta novú vládu, zostav novej vlády pána Zelenského na Ukrajine a je toho názoru, že spolupráca je vďaka tejto vláde ľahšia. Zástupca komisie dokonca túto novú vládu nazval turborežimom. A zdá sa, že teda vláda Ukrajiny momentálne o mnoho viac naklonená spolupráci a kompromisom Najnovšie štatistické údaje ukazujú veľmi jasne, že je veľmi pozitívny trend v obchodnej výmene. Tá obchodná výmena je, e, bola za rok 2019 najvyššia v histórii. Export EÚ e na Ukrajinu dosiahol 24,8 miliard eur, čo je, čo je rekord. A 13%, to ide o 13% zvýšenie oproti roku 2018 a naše dovozy z Ukrajiny tiež dosiahli rekordnú hodnotu 19,8 miliardy eur, to je 10% zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, takže táto dohoda o voľnom obchode e, vykazuje pozitíva, aj keď ešte nie sme na konci tejto práce, tak e, je treba napríklad dotiahnuť otázku implementácia e, sú tam rôzne prílohy, ktoré, kde, kde ukrajinská strana požiadala o úpravu pravidel, vzhľadom k tomu, že aj na našej strane sa tie pravidla menia. A e, komisia ďalej e, hovorí o tom, že napríklad v oblasti SPS, verejného obstarávania, colných e, záležitostí a TSD dochádza k zmenám a ešte sú otvorené otázky exportu Ukrajiny, to je drevo, v tomto prípade e, je situácia riešená s mierom a tiež e, máme pred sebou, alebo teda už bola uzavretá tá neslavne známa otázka hydinového mesa. Toto je vec, e, kde musím poďakovať kolegom z parlamentu, že sme tú tému mohli uzavrieť rýchlo. A túto alebo príslušnú časť dohody o voľnom obchode sme vyriešili a potom je tu preskúmanie dohody, ktoré, ku ktorému dôjde v roku 2020 a Ukrajina zjavne má úmysel um, to preskúmanie, alebo v rámci toho pre preskúmania zaviesť zmeny, my by sme chceli zostať na súčasnom rámci, takže to je všetko, čo som chcela k tomuto povedať. Ďakujem veľmi pekne. Thanks a lot. Any questions? Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Sú tu nejaké otázky? Ak nie, tak uzavrieme aj, e, teda uzavrieme celkovo bod 13, prejdeme k bodu 14, ktorým je Um, postup dočasného zrušenia colných preferencií pre Kambodžu. Toto je bod, eh, kde máme štrukturovanú diskusiu s komisárom Hoganom, čiže je to pokryté delegovaným aktom a teraz eh, eh, tento delegovaný akt stručne priblíži pán Peter Bartz, ktorého tu vítam, a za SVČ pán Heino Marius. Vítajte, tam je a tiež veľvyslanec Kambodže pán Nom Piset, ktorý je tiež prítomný veľvyslanec Kambodže pri EÚ. Peter, máte slovo ako prvý. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že komisár Hogan sa už tejto témy dotkol, takže možno e, to len trocha rozšírim, respektíve pri, e, približím, ako prebieha postup e, zrušenia colných preferencií pre Kambodžu. Bolo to vlastne popísané v politických usmereniach prezidentky von der Leyen e, takým spôsobom, že chceme, aby naše obchodné dohody presadzovali medzinárodné princípy a štandardy v oblasti ochrany ľudských práv a slobod. A teda rešpekt pre ľudské práva a slobod je jedna z priorít e, vonkajšej služby Európskej únia. E, tiež je to súčasťou dohody všetko okrem zbraní, pričom e, systém všeobecných preferencií je zviazaný s touto povinnosťou a v prípade Kambodže ide o dialog s e, kambodžskými orgánmi, ktorý začal 12. 12. Teda februára 2020. Komisia schválila delegovaný akt, ktorým e, dočasne a čiastočne stiahuje colné preferencie pre Kambodžu toto, e, ten delegovaný akt bol zaslaný parlamentu a rade v ten istý deň. Nasledujúci deň sme zaslali Európskom parlamentu aj vysvetľujúcu notu. Rozhodnutie o stiahnutí bolo, je odôvodnené. Je odôvodnené vážnym a systémovým e, porušovaním ľudských práv, ich základných princípov zakotvených v medzinárodnom dohovore e, kambodskou vládou obmedzovanie politických práv občanov. V tejto oblasti jednoducho nedochádza k zlepšovaniu od začatia konania e, vo februári 2019, pričom treba počiarknúť to, že rozhodnutie o čiastočnom zrušení preferencií e, pri, pri tomto rozhodovaní komisia uplatnila princípy, ktoré sú súčasťou systému GSP Európskej únie. No a Eh, to je, že neboli splnené určité požiadavky na ochranu ľudských práv a nástroj GSP, teda všeobecných colných preferencií, nám dáva možnosť eh, tieto preferencie stiahnuť v takomto prípade, takže eh, obchodné preferencie alebo colné preferencie boli nahradené štandardnými clami Európskej únie a toto bude mať vplyv napríklad na komodity ako je, sú odevy, cukor alebo cestovné služby ide, postihne to zhruba 1 miliardu vývozov Kambodže do Európskej únie, to je, to je ročná cifra. GSP je nástrojom Európskej únie na podporu zraniteľných ekonomík a, zra- a rozvíjajúcich sa krajín pri diverzifikácii ich výrobných sektorov a e, začlenovaní do medzinárodných e, hodnotových reťazcov. A preto komisia e, uznáva pokračujúcu potrebu podporo, podpory ekonomického rozvoja. Aj Kambodža však 80, viac ako 85, 80 exportu vrátane vynárajúcich sa priemyslov, priemyselných odvetví, odevov, obuvy a tak ďalej budú, bude pokrytých e, prístup, bezcelným prístupom na trhy EÚ. Jedna z alternatív by bol odstránenie VSP a zavedenie VSP plus ako v Bielorusku, v Mianmarsku alebo na, Sli- na Sri Lanke. Ide o to, že toto lepšie odráža náš e, dvojitý prístup. Na jednej strane pokračovať v dialogu s vládou a na druhej strane podporovať ľudské práva. EBA bola zásadnou pre rozvoj Kambodže za ostatné roky Napríklad export do Európskej únie, ktorý bol v hodnote 5 miliard eur v roku 2018, sa zdvojnásobil. Európsky parlament dostal delegovaný akt, ktorá, ktorý sa má kolegium schváliť do konca februára. Uvidíme. Parlament vo fáze 2 bude mať 4 mesiace zareagovať na tento delegovaný akt. Ak Európsky parlament a Rada sa rozhodnú, že treba stiahnuť tieto preferencie. Máme tu ešte august 2020. Európska únia pokračuje, pokračuje vo svojej snahe posunúť Kambodžu na vyššiu úroveň, vrátanie občianských a politických práv, práv na trhu práce a ďalších. Prosím, všimnite si, že prvá reakcia Kambodže bola taká, že Kambodža zostáva plne oddaná zvýšeniu intenzity spolupráce s EÚ, rešpektujúc vzájomné záujmy. Existuje spoločný výbor EÚ Kambodža, stretnú sa e, v polovici marca 2020 v rámci tohto výboru, bude zasadnutie aby bolo možné naozaj zabezpečiť plný prístup podľa nástroja EBA na trhy v EÚ. Bude zastúpená vláda Kambodže a zdôrazníme, zdôrazňujem to, že úrady a vláda Kambodže sa snažia splniť všetky podmienky, aj podmienky Medzinárodnej organizácie práce na trhu práce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. EAS, e, e Európsky servis externých aktivít. Za ostatné tri roky sme v Kambodži pozorovali zhoršenie úcty k demokracii a ľudským právam v Kambodži a takisto sa zmenšuje priestor pre politickú opozíciu, média a občianskú spoločnosť. V delegovanom nariadení sa spomínajú aj colné obchodné preferencie. Kambodža čelila represívnym aktivitám. Eh, jednotlivé strany, politické strany v Kambodži sa nesprávajú celkom demokraticky. Vládna strana obmedzuje opozičnú stranu. Ide, boli tu pozorované aj zatknutia významných politikov popredných predstaviteľov iných politických strán. Takisto sa prijali novelizácie zákona o politických stranách. Nezmenilo sa toho veľa od februára 2019, kedy sa začal tento postup. Kambodžská politická schéma sa dá charakterizovať represiou občianských práv, politických práv tí, ktorí podporujú opozíciu, tak sú vystavení e, represáliám a e, vládnúca kambočská strana sa snaží konsolidovať e, sa vo svojich pozíciách. Dokonca sa pokusila súdne rozpustiť ich rivala, opozičnú stranu a zostala tým pádom Kambodža štátom, v ktorým je iba jediná vládna strana. Takmer všetky významné posty v krajine boli pridelené vládnou stranou svojim e, ľuďom, aj keď neboli zvolení. Od 15. januára 2020 e, sa pozoroval vývoj v tom, že sa prepustili určití politickí väzni, ale e, uvalili na nich zasa kriminálne delikty a zakazujú im akúkoľvek politickú aktivitu. Joseph Borrell sa stretol s ministrom zahraničných vecí v Madride 15. decembra 2019 na stretnutí ministrov zahraničných vecí a využil túto príležitosť, aby zdôraznil, že Kambodža má okamžite konať a uvoľniť politický priestor, aby bola skutočnou demokraciou, aby vznikla aj opozícia. Vážený pán predseda, Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, ubezpečujem vás za SOVČ, že budeme naďalej e, pozorovať, e, čo sa deje v Kambodži a dúfame, že Kambodža bude iniciovať k demokratickejší proces, aby mohol naozaj sa rozbehnúť e, dialog, skutočný dialog. A teraz dostáva slovo pani Heidi Hautala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem komisii aj SOVČ za ich vyjadrenia. Mali sme príležitosť e, počas monitorovania v, na platforme ASEAN si overiť tieto skutočnosti, aj kroky, ktoré urobila komisia. Myslím si, že výsledok pozorovaní je e, férový, spravodlivo sa to naformulovalo Komisia skutočne berie do úvahy obidve koľaje, e, o ktorých hovorila, obidva aspekty. A myslím si, že pozastavenie e, colných e, preferencií, dočasné zrušenie colných preferencií pre Kambodžu je ten správny krok. Dúfame, že kambodžská vláda vezme do úvahy fakt, že dátum, kedy dočasné zrušenie colných preferencií vstúpi do platnosti, je august, takže ešte má kambodská vláda niekoľko mesiacov na to, aby táto, tento delegované, toto delegované nariadenie e, sa mohlo, mohli ovplyvniť. Čo sa týka zmien v regionálnom obchode, vzala komisia do úvahy fakt, že Vietnam, ktorý má dohodu o voľnom obchodovaní, FTA, je pripravení s otvorenými rukami na import tovarov z Kambodže. A vzalo sa do úvahy, že Kambodža posilní svoje zväzky s Čínou na základe toho rozhodnutia, ktoré Európska komisia prijala. Takisto by som rada vedela, či záležitosť e, pozemkových práv sa už vyriešila, pretože celé roky v Európskej únii aj v Európskom parlamente sa ozývali hlasy, že využívanie pôdy e, lokálnymi obyvateľmi je podkopávané práve cukrovarnickým priemyslom. Chcem poďakovať komisii za dôkladné zhodnotenie a prácu v tejto veci a dúfam, že čoskoro si vypočujeme plány komisie, eh, ktoré sa týkajú ďalšej krajiny v tohto regiónu, Mjarmanska. Pán Kelly, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Skutočne je no, nešťastné, že sa tento krok musí vykonať, to, čo povedal pán komisár Hogan a ďalší eh, komisári, ako sa viedeli, Ja s tým súhlasím, bolo to nešťastné riešenie, ale nevyhnutné. Ide tu vlastne o to, že úcta k ľudským právam je niečo, o čom sa nediskutuje, o čom sa nerokuje v Európskej únii. A porušovania ľudských práv v Kambodži boli e, dokázané. Zistenia komisie volajú po slobode zhromažďovania, slobody, slobode vyjadrovania sa, e, slobodnom využívaní pôdy, pozemkových záležitostiach. Tieto všetky veci nie sú v poriadku a nie sú akceptovateľné. Kambodžské úrady dostali šancu, aby veci napravili ale komisia naďalej bude pozorovať, e, čo sa deje v tejto krajine a dúfame, že tento krok komisie navodí situáciu priaznivú pre zmeny. Kambodža vyváža väčšinu svojich tovarov do USA, väčšinou ide o odev a obuv. Naša aktivita, náš krok bol však nevyhnutný, toto dočasné zrušenie colných preferencií, aby sa ukázalo, že existujú hraničné línie, za ktoré neustúpime v Európe. Situácia podobná tejto e, sa môže vyvinúť aj inde. Vždy je to veľmi delikátna, citlivá záležitosť. A niekedy môže ísť aj o to, či pri takomto kroku, ktorý urobíme, nestratia prácu obyčajní obyvateľia Kambodže či neprídu, či sa nezrušia pracovné miesta. Dúfam, že tento krok bol až ten posledný možný, o ktorom sa uvažovalo a muselo sa k nemu pristúpiť. Lenže ľudské práva stoja nad takýmito záležitostiami. Ďakujeme. Ja budem veľmi stručne hovoriť, hovorí pani Fan Bremp. Ďakujem za podporu spravodajcom komisii, ďakujem za delegované akty, ktoré ste pripravili. Sú tu veľmi dôležité e, témy. Situácia v Kambodži nie je ideálna, ale nová politika komisie, ktorá presadzuje práva v praxi, je pre nás dôležitá. Máme tu aj zástupcov Kambodže. Vidíme tu z našej strany podporu krokom komisie, ale nie sme radi, že sa muselo pristúpiť k tomuto, pretože vieme, že mnoho ľudí pracuje v textilnom a obuvnom priemysle a chceme zlepšiť ich životy, nie zhoršiť. Takže prosím, týmto tlmočte naše posolstvo, že sa staviame k politickej situácii v Kambodži týmto spôsobom a nechceme obyvateľstvo poškodiť. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Chcem ospravedlniť kolegyňu Sveniu An, nemôže tu byť osobne prítomná, má to na starosti za Renew. Chcem sa poďakovať e, komisii aj ESVČ. A teraz prečítam, čo mi napísala kolegyňa. Chceme sa poďakovať komisii za analýzu, zdieľame ju, súhlasíme s čiastočným stiahnutím e, colných preferencií. Bolo treba takto e, reagovať. Porušujú sa opakovane ľudské práva, hlavne politická účasť, e, sloboda prejavu, sloboda združovať sa zo strany kambočskej vlády. Nedávalo nám to na výber, čiže e, e, VSP a všetko okrem zbraní, to nie je e, darček. E, my e, ako EÚ dávame colné preferencie za predpokladu, že sa rešpektujú ľudskoprávne a pracovnoprávne dohovory. Takže tuto to tak nebolo. Je to riešenie krajné, ale v prípade Kambodže naozaj nebolo na výber. EÚ musí ukázať, že budeme presadzovať naše hodnoty a nebudeme zatvárať oči, keď sa nerešpektujú ľudské práva. Osobne sa chcem pripojiť k tomuto prehláseniu kolegyne aj k predrečníkom. EÚ musí byť rozhodná, keď ide o ľudské práva. A toto stanovisko musí byť skutočnou pákou na dosiahnutie zlepšenia situácie. Ďakujem. Merci, Mr. Lacini. E, ďalší rečník, nech sa páči, máte slovo. Hovorí pán predsedajúci. Ďakujem za slovo, hovorí pán Lančíny. Čo sa týka práv, mali sme už čiastkovú odpoveď, ale chcel by som počiarknúť, čo tu odznelo. Ľudské práva sú majú významnú dôležitosť, ale nechcem sa opakovať, nechcem sa vrácať k tomu, čo tu bolo povedané. Máme tu isté etalóny, ktoré treba dodržiavať a to, čo Kambodža robí v oblasti ľudských práv, nie je celkom žiaduce. Vied, uh, e, Vietnam. Vidíte, že sa tu v týchto dvoch prípadoch použili dva rozličné prístupy predseda. 3 minúty ďalším. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Hovorí pán veľvyslanec Kambodže. Predovšetkým chcem poďakovať, že ste mi dali príležitosť opäť prísť. Európska komisia nás pozvala pri rôznych príležitostiach na stretnutia aj v súvislosti s due diligence. Pán Petersburg z DG Trade a zástupcovia z SVČ. Tým chcem poďakovať za briefingy, na ktoré nás pozývali a takisto od stených poslancov výboru INTA e, za komunikovanie s nami. Čo sa týka postupu pre EBA, začal sa minulý rok v Kambodži. Kambodža a EÚ mali veľmi dobrú spoluprácu. Odvtedy riešili otázky, ktoré sa vynarali. Európska komisia poukázala na problémy s ľudskými prácami, pozemkovými právami, na politické zužovanie sa priestoru pre politickú a občianskú pluralitu. Kambodža urobila veľa vecí, aby zlepšila situáciu E, v týchto sférach. A Európska komisia e, uznala, že sme napredovali v niektorých veciach. 12. februára tohto roka, v roku 2020, Európska komisia sa rozhodla zaviesť dočasné čiastkové zrušenie colných preferencií pre Kambodžu, teda zruš- čiastkové zrušenie EBA v oblasti odevov, textilu. Po preskúmaní situácie Európska komisia hlbkovo preskúmala situáciu a našla závažné a systematické porušovanie ľudských práv. Myslím si, že tu môže byť o nedorozumenia ohľadne toho, čo sa v skutočnosti deje v našej krajine. Komisia pripustila, že Kambodža napredovala v mnohých oblastiach, ale sú tu štyri kľúčové obavy. Komisia uznala, že Kambodža sa snaží byť e, nezávislá a bohužiaľ e, komisia aplikuje dvojitý štandard pri niektorých krajinách a niektorých národoch a neuznala niektoré veci, ktoré sme dosiahli. Vážení poslanci, minulý rok sme e, dosiahli post, pokrok v postupoch, ktoré sa rozbehli aj na odbornej úrovni, aj na politickej úrovni. A naozaj sa dá konštatovať e, napredovanie. Vo všetkých postupoch sme predložili e, príslušné doklady komisii až 12. E, decembra 2019 posledný, ktorý sa, táto informácia sa týkala situácie v textilnom priemysle. Hoci sme sa zlepšili mnohých veciach stále pretrvávajú obavy. Justičný proces sa zdá byť problematický a v politickej aréne sme urobili maximum, čo sa dalo, bez toho, aby sme ohrozili našu suverenitu. Čo sa týka pracovnoprávnej oblasti a médií, ako si to všimla komisia, tam sa pozoroval hmatateľný progres, hoci tu boli isté nedostatky. Nie, nie závažné. Vážený pán predseda, všetko, čo sme doteraz urobili, je závažné a v dobrej viere, tak ako to môže dosvedčiť komisia. Konali sme podľa vašich odporúčaní, zmobilizovali sme sa, aby sme urobili ťažké reformy ale zo strany EÚ a Európskej únie sme dostali o 12. februára toto závažné upozornenie a odštartovanie nového postupu. Kambodža nadalej si želá otvorený dialog s Európskou úniou a snaží sa posunúť svoje vzťahy s Európskou úniou na vyššiu úroveň v duchu vzájomnej úcty a uznávajúc vzájomné záujmy. A napokon by som chcel povedať, ctení poslanci, poslankyne výboru INTA, prosím, príďte, pozývam vás do Kambodže, overte si na vlastné oči, ako vyzerá situácia v Kambodži. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec. Ďalší rečník. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili a vyjadrili podporu. Niekoľko otázok najskôr k Vietnamu. Je tu nedávna dohoda o voľnom obchode a ochrane investícií s Vietnamom, ale po dlhých rokovaniach interne v rámci EU, ale aj s Vietnamom sme náhodou rovnaký deň na komisii schválili stiahnutie od Eh, preferenčného systému v prípade Kambodže. My chceme zaručiť, že ľudské a pracovnoprávne práva sú zaručené. Pri VSP je to poskytovanie jednostranných preferencií s podmienkami a pri dohode o obchode je to výsledkom, výsledkom eh, rokovaní je tu aj samozrejme dohoda o partnerstve a spolupráci a tam sa zameriavame eh, opäť na tieto dve oblasti, tak ako pri dohode o voľnom obchode FTA. Ale okrem toho treba zvážiť situáciu v tej ktorej krajine. Konkrétne je eh, veľká snaha na strane Vietnamu. V prípade Kambodže eh, sa situácia zhoršila naopak potom zohľadňovanie FTA s Vietnamom. Uvidíme, ako na to zareagujú podniky. To odstúpenie od VSP. E, podniky e, fungujú v ročných obdobiach, teraz zadávajú zakázky. E, viaceré sa na nás obratili s obavami, s ťažnosťami. Potrebujú hlavne jasnosť, aby vedeli teda, ako budú môcť obchodovať, ale je to ich rozhodnutie, či e, chcú pokračovať, aj keď budú jednostranné preferencie a nie bilaterálne vyrakované. Čína tu e, Kambodža si musí rozhodnúť, nakoľko sa chcú priblížiť k Kambodži, ale skoro polovica vývozu Kambodže ide do EÚ. My sme hlavným obchodným partnerom a dúfame, že situácia sa zlepší tak, aby tu boli e, výhody e, zhabávanie pôdy. Ehm, je tu konkrétny pokrok pri sporoch o pôde, pri tzv. ekonomických pôdnych koncesiách, e, pri cukrovej trstine. Sú tam nedostatky pri registrácii pôdy, aj ustanovenia o, o tom, komu pôda patrí a taktiež nedostatočné e, revizné postupy. E, je to aj dedičstvo e, režimu červených kmerov, takže samozrejme, že to treba vyriešiť a bude to istý čas trvať, ale my tlačíme aj v tomto na kambočskú vládu. Ďakujem za podporu, pán predseda. Ďakujem, pán Marius. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj ja komisii, pretože z veľkej časti zodpovedala otázky. Ja teda nemusím už nič dodať, e, povedal zástupca SVČ. Dobre, to je prekvapujúce. Väčšinou je to naopak, hovorí pán predseda. Vďaka. Týmto uzatvárame bod 14 nášho programu. A teraz minútová prestávka, pretože ďalší bod sa bude konať za zatvorenými dverami. So not... Takže prosím, tí, ktorí tu nemajú právo byť, e, opustite túto zasadačku v tichosti a rýchlo.